týmto vlastne dávam kolegyni Fordovej aj slovo. Nech nám teda povie, čo si o tom myslí ona. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za tú informáciu, ako teda vyzerá celá situácia. Musím priznať, že som frustrovaná v tejto chvíli, pretože žiadny člen výboru pre životné prostredie sa ma neoslovil, iba včera večer som dostala zoznam tieňových spravodajcov. Budeme ich kontaktovať a dúfam, že budeme spolupracovať všetci spoločne na tejto téme, pretože si myslím, že to je úplne kritická situácia. Mali právomoci k viacerým témam v rámci legislatívy, predovšetkým pokiaľ ide o zodpovednosť a ak táto legislatíva bude musieť byť ešte prerokovaná, tak by mali mať právomoc nad tými záležitostiami, za ktoré sú zodpovední. Takže to mali jasne povedať. Všetkých sme pozvali na vypočutie, na neformálne vypočutie, ktoré sme mali v útorok a chcel by som sa poďakovať členom tohto výboru, ktorí tam prišli Mali sme e, tam zaujímavé informácie, jeden z nových spravodajcov tam prišiel aj z výboru pre životné prostredie, takže iba jeden. Ale chcem sa pohnúť ďalej inkluzívnym spôsobom, aby som zahrnula nielen výborov nášho, členov nášho výboru, ale čo možno najviac poslancov a poslankyní parlamentu, pretože to je veľmi dôležitá otázka. Takže najprv by som povedala, že sa pozrieme na bezpečnosť ťažby ropy a zemného plánu, plynu. Takže treba si uvedomiť, aká bola situácia v Mexickom zálive, mm, aká je táto situácia kritická, to sme sa dozvedeli z viacerých odvetví, ale to skutočne vôbec nie je žiadna výhovorka, ak pozrieme sa na to, čo sa tu vlastne stalo. Došlo tu k veľkému zlyhaniu a som sa poučila a dozvedela z toho toľko, že zlyhal personál tak ako aj ako aj rôzne procesy a postupy a metódy. A naša arogantná, naše arogantné stanovisko, pokiaľ ide o bezpečnosť, teda stanovisko zo strany legislatívcov a administrátorov, tak to bolo neospravedlniteľné. A na tom vypočutí v útorok sme sa už dozvedeli, že tu je príležitosť a možnosť na to, aby tento priemysel ako aj regulátori aj legislatóri a ako aj my mohli by sme spolupracovať a zabezpečiť aby sa takáto situácia neopakovala. Čiže som sa dozvedela, odkedy som sa tejto téme začala vedovať, venovať, že v Severnom mori napríklad bezpečnostná otázka, tak ako to navrhujem, ak by to bolo bývalo využité, tak by sa takáto tragédia nemohla stať z viacerých dôvodov. Takže ak si zoberiete regulačný režim, legislatívny režim, ktorý tu funguje a Prepojili by sme to s veľmi silnou skúsenosťou alebo s veľmi skúseným regulátorom, tak potom by sme mali zabezpečenú tú bezpečnosť. A preto to vlastne navrhujem, aby sme tie overené postupy skutočne využívali. Mali by sme si vymieňať tieto overené postupy medzi členskými štátmi. Takže ešte raz jedna z záležitostí, ktoré som sa venovala, je aj za otázka nezávislej tretej strany a názor, o tretej strane, pokiaľ ide o samotné vrty, aj prípravu takýchto vrtov. To funguje v niektorých členských štátoch, ale zase nie v ostatných, takže tie overené postupy by sme si mali vymieňať. Útorok popoludní som bola pozvaná na komisiu, aby som sa tam stretla s fórum pre Severné more a ťažbu plynu a ropy v Severnom mori. Boli tam predstavitelia viacerých e, štátov, aj e, štátov ako Francúzsko, Taliansko, čiže oblasť Stredomoria a veci, ktoré tam odporúčali v návrhu tejto správy je, že takáto výmena názorov medzi regulátormi, skutočne aby všetci dodržiavali tie najlepšie skúsenosti, ktoré máme, že to by malo fungovať a nielen pokiaľ ide o Severné more, ale aj pokiaľ ide o Stredomorie. A skutočne e, požiadam kolegov, mm, ak sa tu teraz zriadil tento úrad pre ťažbu ropy a zemného plynu na mori, aby aj títo kolegovia skutočne využívali takéto postupy. Aj keď táto, tento celý proces je zatiaľ dosť neformálny, mali by sme zaznamenať pokrok. Prvou prioritou však je, to, aby sme zabránili nejakej katastrofe. To je absolútne najdôležitejšie. Máme dve slova, ktoré ma trochu znepokojujú, kde to je v tom liste, ktorá išla na konferenciu predsedov výborov. A odtiaľ to išlo na konferenciu predsedov. A tam sa hovorí o občianske, mechanizme občia- ochrany spoločnosti, kde sa hovorí, že by mal byť posilnený celkový preventívny mechanizmus ochrany obyvateľov EÚ. Tento mechanizmus, nástroj je zodpovedný na to, aby skutočne hľadal určitú určité možné riešenia, ako reagovať, ale nehovorí sa tam nič o prevencii. A keď si uvedomíme, že, že presúvanie si čierneho Petra na európske úrady, že týmto sa vyhneme nejakým katastrofám, tak pravdepodobne sme na nesprávnom smere. Pretože my potrebujeme holistický prístup. My ako legislátori, zákonodárci, nemôžeme povedať, že teraz sme dali zodpovednosť tomu a tomu a preto sa teraz už katastrofa nestane, pretože to by bolo skutočne zavádzanie uh, a preto musíme pokračovať holistickým, celostným spôsobom, ale ako som už povedala, máme určité povinnosti, aby sme zlepšili situáciu. To je to, čo sme sa vlastne poučili zo situácie v Mexickom zále, aby sme jednoducho reagovali na takéto situácie, pretože tam sa reagovalo pomaly. A preto je dobre, že počujeme, že teraz priemysel jednoducho už dáva viac dôraz na bezpečnosť a takisto aj v Severnom mori. A teší nás, že počujeme, že teraz chcú podobné postupy uplatniť aj v oblasti stredomorskej ťažby Áno, ale podľa mňa aj EMSA môže zohrať úlohu. Ide tu o agentúru pre bezpečnosť na mori a skutočne majú určitú úlohu, pokiaľ ide o ťažbu, pretože to, čo robia, ešte má určitý potenciál na zlepšenie. Nie je to až také jednoduché ako to, čo sme počuli v útorok, čiže musia sa tu ešte budovať ďalšie kapacity. Takže máme určitú skúsenosť a je tu aj zhoda, koncenzus, že jednoducho tento prístup by mohol byť ešte viac koordinovaný na to, aby sa zabezpečilo, že budeme mať oveľa rýchlejšiu reakciu na takéto katastrofy. A v útorok sme na tom vypočutí ešte počuli aj to, že ak by sme tu mali takú situáciu, že by sa ropa jednoducho unikla do vody, tak by tie dopady boli ešte horšie. Takže tá kapacita na to, aby sme reagovali čo možno najrychlejšie, je skutočne kritická, ak si uvedomíme, e, že aké aktivity by týmto boli postihnuté, Týkalo by sa to samozrejme aj severného pobrežia Afriky, takže skutočne máme zodpovednosť. Sredozemné more totiž sa dotýka nielen Európskej únie. A ďalšia oblasť, kde som skutočne rada, že sme došli, na, dospeli k, úspe, e, k dohode, k zhode, kde tu o výmenu znovu overených postupov. Bezpečnosť jednoducho nikdy nie je 100%. A to je dôležité aj pre priemysel. Sice si vymieňame názory, zatiaľ iba na národnej úrovni, neformálnym spôsobom sa však informácie vymieňajú aj aj prostredníctvom OGP a pokiaľ ide o globálne hľadisko, treba zabezpečiť, aby aj ostatní hráči jednoducho sa dokázali poučiť zo situácie svojich kolegov čo možno najrychlejšie. A pokiaľ ide o zodpovednosť, ako som už povedala, Výbor pre životné prostredie je zodpovedný za tieto záležitosti aj v minulosti a spomínali sa tu aj smernice, ktoré s tým súvisia, tieto sú prepojené, pokiaľ ide o pole pôsobnosti a treba zabezpečiť, aby tieto boli revidované takým spôsobom, aby tu neboli nejaké diery, legislatívne diery, ktoré by umožnili uh, vyhýbanie sa právnym predpisom zo strany firiem. Takže ako som už povedala, treba zabezpečiť za a mali by sme mať bezpečnostný režim, ktorý bude čo možno najlepšie adaptovaný na situáciu s potenciálom ďalšieho zlepšovania Mali by sme zabezpečiť výmenu informácií medzi regulátormi, aby títo skutočne mohli aplikovať najnovšie poznatky, aby sme zabezpečili, že máme najlepšie technické vybavenie na to, aby sme zabránili nejakej katastrofe, aby sa vôbec ani nestala, ale keď sa aj stane, aby sme ju čo možno najrychlejšie zažehnali a výmena informácií by mala byť čo možno najrychlejšie. Toto sú tie najhlavnejšie priority v mojej správe. Viem, že budeme ešte pridávať formou pozmeňujúcich návrhov a preto by som sa chcela poďakovať už vopred za tieto pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že Peter Skinner musí ísť na lietadlo, takže možno by mohol sa vyjadriť hneď teraz. Oh, Ďakujem pekne za to, že ste ma takto nasmerovali. Nech sa páči, pán Skinner, aj ste sa hlásili ako prvý, takže aj môžete hovoriť. Ďakujem pekne. Ja sa až tak strašne neponáhľam, budem počúvať aj tú diskusiu, avšak oceňujem, že ste mi dali príležitosť a hneď sa aj zhostím. Ďakujem spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu. To, čo tu vidíme, je veľmi prospešné. Ja som bol na tom vypočutí na celom, ktoré tu pani Fordová spomínala. Myslím, že tu boli spomínané dôležité otázky, ktoré boli jasné v tom, že sa musíme ešte veľa naučiť a poučiť nielen z katastrofy v Mexickom zálive, aj pokiaľ ide určitú spokojnosť alebo zadosúčinenie. Takto nemôžeme ďalej pokračovať. popíchy vždy prichádza pád a hoci sa zvýšili štandardy, vidíme, že došlo k zlyhaniu. Takže je tu príležitosť na Vždy je tu určitý potenciál na väčšie rizika, ale my musíme zabezpečiť, aby sa tieto neopakovali pokiaľ ide o zodpovednosť, ktorú máme životný, k životnému prostrediu aj k zdraviu občanov, aj pokiaľ ide o postupy, ktoré máme a tieto obsahujú aj participáciu lokálnych, regionálnych firiem. Došlo tu k stratám, veľkým stratám týchto podnikov, takže musíme e, aj v budúcnosti zabezpečiť, aby k takýmto stratám už nedochádzalo. Čiže to je taký jasný odkaz tohto vypočutia, o tom sme tu aj hovorili, pokiaľ ide, pokiaľ ide o, ten, o túto tému. Predovšetkým pokiaľ ide o ťažbu ropy e, z dna mora. Nemali by sme už v budúcnosti dovoliť, aby sa takáto situácia opakovala. Keď sa aj zopakuje, mali by sme čo možno najrychlejšie zareagovať. Pokiaľ ide o Severné more, dobre ste to spomenuli, pretože tam sú tie najlepšie ťažobné mechanizmy najväčšie obavy, teda, ktoré v tejto oblasti máme, pravdepodobne sa týkajú Severného mora, ale aj pokiaľ ide Čierne more, tak tam je situácia možno dosť komplikovaná. Preto aj za našu politickú skupinu by sme pravdepodobne mali predložiť určité návrhy, aby sme sa otázkou bezpečnosti zaoberali naprieč celou Európskou úniou. Ako vypočutí sme počuli, že tu je určitá divergencia, pokiaľ ide o tieto praktiky, postupy, ako sa momentálne uplatňujú. Takže budeme pozmeňujúcimi návrhmi upravovať túto správu, v tom máte pravdu. A ďalšia záležitosť, na čo sa tešíme, je tu aj o ten limit nielen o prevenciu ako takú, ale ak už aj sa stane takáto katastrofa, ako čo možno najrychlejšie zabrániť tomu, aby eskalovala do maximálnej miery. Čiže takéto, takéto veka na tieto ťažobné vrty by sme mali zabezpečiť, aby tieto sa dostanú potom k týmto vrtom a čo možno najlepšie by sme sa týmto vyhli také eskalovanej situácii, ako sme to videli ale pokiaľ ide o logistiku takéhoto procesu, uviedlo sa, že to môže celé trvať od 9 do 30 dní. Myslím, že by sme mali touto správou vytvoriť určitý tlak, aby sme jednoducho zabezpečili, že to nebude trvať tak dlho, aby sme jednoducho vedeli, prečo sú tu takéto dôvody časovo-logistické, pretože nie je nejaký univerzálny uzáver týchto vrtov. Myslím, že Eh, môžeme sa pozrieť na určité postupy v minulosti z priemyslu, ale mali by sme využiť skutočne, skutočne tie overené postupy, ktoré už máme aj z minulosti, aby sme jednoducho zabezpečili v budúcnosti zlepšenie situácie. Čiže takýto, takáto, takýto, takéto veko na ten vrt sa musí dostať k vrtu čo možno najrychlejšie a ak by to malo trvať príliš dlho, tak chceme vedieť prečo, aby nám to objasnili. Nie sme spokojní, ak nám to povie iba jedna strana. Musíme mať objektívny názor a objektívne stanovisko. Chceme zabezpečiť aj to, aby sa tu neprelínali nejaké regulačné postupy. To by takisto mohol byť jeden z problémov. Musíme sa vyhnúť konfliktom možnosti arbitráže alebo nejakým paralelným nariadeniam, aby sme to čo možno najlepšie zjednodušili a chceme sa vyhnúť komplikáciám. Čiže podporujeme myšlienku užšej spolupráce v tejto oblasti a chceme zabezpečiť, aby sme takéto konflikty, ktoré tu už boli, že by viedli k znižovaniu zodpovednosti. Áno, EMSA takisto má určitú úlohu, ale takisto zvyšuje aj náklady tých krajín, ktorých sa to týka. Musíme si uvedomiť, že keď využijeme európske agentúry, tak máme aj neeurópske krajiny, ktoré participujú na týchto ťažbách. Napríklad Norsko. Pre mňa je dôležité, ak hovoríme o pobrežných oblastiach, kde toto znečistenie môže dospie- doraziť, tak musíme skutočne dávať pozor, do akej miery môžeme ten tlak vytvárať a či by sme nemali sa opierať skôr tú úzkú spoluprácu, ktorú máme. Čiže za našu politickú skupinu skutočne budeme predkladať pozmeňujúce návrhy. Sme radi, že tá kooperácia doteraz bola skutočne dobrá. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcami. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pani Cavalio. Ďakujem pekne, predseda. Na no, úvod by som chcela poďakovať Vicky Ford za jej vynikajúcu správu a za veľmi otvorený prístup k práci a rovnako aj tieňovým spravodajcom. Mám štyri pripomienky správ, správe samotnej, o, ktorej som už, o ktorých som už sprav, spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami hovorila. Poprvé, e, správa je venovaná hlavne rope, ale malo by, sa tam, malo by sa tam hovoriť aj o plyne, pretože to už je vlastne aj v názve správy. Druhá vec, správa je zameraná na úlohy členských štátov a chýba tam európsky rozmer, európska úroveň. A ako vidíme, bohužiaľ, v prípade veľkých eh, nehôd neexistujú hranice a potrebujeme koordináciu na európskej úrovni a Európska komisia a existujúce e, e, európske agentúry e, musia byť koordinované, potrebujeme koordinovať a uplatňovanie najlepších postupov, transparentnosť, informácie, informovanosť na európskej úrovni. No a rovnako sa treba zaoberať leteckým priemyslom ten je dobrým príkladom, ako sa na, dá postupovať pri koordinácii na európskej úrovni. E, medzi tými dvoma e, priemyslami sú podobné črty. Letecký priemysel sa veľmi dobre vyrovnáva s koordináciou, takže môžeme si z nich brať príklad. Tretia pripomienka správa zdôrazňuje význam priemyslu. Ja vo väčšine oblasti podporujem úlohu priemyslu, ale čo sa týka stanovovania noriem, koordinácie, to je pre členské štáty a pre Európsku komisiu. Ja myslím, že priemysel má primárne možnosti pre otázku ručenia financovania, ale koordinácia, bezpečnosť a reakcie. To je štátny verejný sektor, takže sú rôzne úlohy pre súkromný a štátny sektor. No a štvrtá, a posledná pripomienka. Správa sa zameriava na región Severného mora a ja chápem prečo. Väčšina aktivít sa tam uskutočňuje. Naša výzva je teraz, ako pretaviť tieto dobré skúsenosti a dobrú legislatívu do iných oblastí, ako napríklad Stredomorie, Baltské more alebo Čierne more. Treba sa zaoberať tiež susednými regiónmi, pretože tieto majú dopad a nehody v nich na Európu. Takže treba sa zaoberať aj susednými regiónmi. Ďalej upozorňujem na odsek 31, kde sa hovorí, že spoločnosti so sídlom v EÚ by nemali mať rovnaké normy pri činnosti mimo Európy. Ja si myslím, že rovnaké normy a štandardy treba zachovávať na globálne pre všetky ropné spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Hau. Ďakujem. Tiež chcem poďakovať Vicky Ford za jej prácu, aj za vypočutie, ktoré sa uskutočnilo a ktoré bolo veľmi zaujímavé a užitočné súhlasím so tým základným prístupom pani e, Ford e, bezpečnosti. Myslím, že je dôležité, aby e, boli zavedené veľmi prísne bezpečnostné štandardy, ktoré majú platiť pre všetkých. Chcel by som niečo dodať k trom bodom. Prvým, alebo prvý sa týka otázky, čo robiť, aby sme zaistili, aby členské štáty dodržiavali tie najvyššie štandardy a najlepšie postupy. Myslím, že tam je zatiaľ taká medzera. Správa je veľmi dobrá v tom, že trvá na tom, že je dôležité, aby členské štáty sa zaoberali najlepšími postupmi, avšak nehovorí o tom, ako zaistiť, že nebudeme mať jednu spoločnosť alebo jeden štát, ktorý napriek všetkému z nejakých dôvodov nesplňa tie bezpečnostné normy. A to je veľmi zradné. Ja sympatizujem a súhlasím s obavami Vicky Ford, že zaviesť nejakých európskych kontrolórov, nemôže mm, prispieť ku, nemusí prispieť ku zmienám. Je zaujímavé zaoberať sa nejakým pobrežným fórom, offshoreovým fórom, a, a ako tam potrebujú už iné oblasti, ako napríklad stredomorská oblasť. Na mňa by zaujímalo, či to je spôsob, ako postupovať, spôsob, ako zausi, za, zaručiť dodržiavanie minimálnej úrovni najlepších postupov. To je posilnením súčasného mechanizmu regulačných orgánov. Ja myslím, že v prípade precedentu tak ako Pilar de Castillo a smenica o telekomunikáciách. Môže to byť podobne, kde sme zavedli orgán, regulačných orgánov namiesto nejakej agentúry. No a na vypočutí narazil, zarazil nedostatok nadšenia celej tejto veci. No, kapacita v súčasnosti neexistuje a treba na jej vytvorenie prijať veľké zmeny. Takže myslím, že postup pred môže byť posilnenie úlohy a pozície regulačných orgánov. Dôležitá je tiež výmena informácií, ktorá je teraz dobrá na národnej úrovni, avšak nie medzi jednotlivými eh, národnými orgánmi, tak ako povedala Vicky Ford. Takže to je jedna vec. Ďalšie dve veci. Eh, čo sa týka legislatívneho rámca EÚ, myslím, že Nedostatky súvisia hlavne momentálne s ručením a smernica o environmentálnom ručení je veľmi vágna, slába, slabá. Treba rozšíriť jej rozsah pôsobnosti. E, nie je celkom jasné, kto ručí za priamu a priame a nepriame škody a že princíp, že znečisťovateľ platí, je aj dodržiavaný. Tak ako povedala e, spravodajkyňa, No a na záver, čo sa týka zaisťovania toho, čo robia európske spoločnosti mimo Európy, namiesto toho, aby sme povedali, že sa nedá nič robiť, tak treba tlačiť na komisiu, aby zistila, aké mechanizmy môžu byť vhodné a spoločnosti nemusia dodržiavať eh, presne normy EÚ, avšak e, musia byť viazané nejakou e, štandardizovanou úrovňou noriem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Rivasi. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať pani Ford. Ďakujem aj za vašu otvorenosť. Vy ste povedali, že budete akceptovať pozmeňujúce návrhy. Rada by som zdôraznila 4 body. Poprvé, prevencia, spolupráca, kontrola a ručenie. To súvisí s tým, čo už bolo zaznelo najskôr prevencia. Keď sa pozrieme na prípad elektrárne vo Fukushime a prípad Mexického zálivu, tak zistíme, že máme k dispozícii špecializovanú technológiu a v Mexickom zálive sa aj napriek tomu nepodarilo opraviť dieru vo vrte. No a vo Fukushime vidíme, že keď vypadnú chladiace systémy, tiež nevieme celkom presne, čo sa má stať alebo čo sa dá robiť. No a preto, aby sme predišli, alebo teda už, už sa stali rôzne nehody, no a teraz treba nájsť technickú konfiguráciu, ktorá zabráni podobným nehodám. Každé, každé, každý podnik musí investovať do výskumu a bezpečnosti pre prípad, že sa stane nejaká nehoda. Hovorím hlavne o Mexickom zálive a nie o atomových elektrárniach. Ďalej spolupráca. Myslím, že je veľmi dôležité vymeniať si skúsenosti. Každý podnik má vlastné skúsenosti, ale nie je, neexistuje žiadna štruktúra, aby overené e, postupy boli prístupné každému. No a ďalej ku kontrolám. Ja som za to, aby EMSA dostala väčšie kompetencie, ale slova pani Hall považujem tiež za dôležité. Ona povedala, že je potrebná, aby existovala skupina kontrolórov regulačných orgánov, ktorí budú dozerať na dodržiavanie vysokých štandardov a noriem. Pretože ak sa nestane, čo potom? Bettina žiadala o záťažové skúšky. A že znalci by mali preveriť všetky jadrovej elektrárne. Vo Francúzsku, Veľkej Británii sa to zamietlo. V prípade nejakej nehody a radioaktívneho mraku sa tento nezastaví na hraniciach štátu. Treba vytvoriť tým regulačných orgánov, ktoré kon budú kontrolovať, či podniky dodržiavajú aj všetky predpisy, pretože rizika sú veľmi veľké. A tu potrebujeme ešte nejaké zmeny a potom k otázke ručenia. Ja myslím, že to treba veľmi presne objasniť. Ak podnik niekde vrta, nezáleží na tom, v akej hĺbke, treba, aby podniky nesli zodpovednosť a ručili za ekologické škody. No a ďalej treba zaručiť, aby podniky, ktoré spôsobia nehody, za ne zodpovedali dámy páni, milé kolegyne, kolegovia. Teraz musíme trošku dodržiavať čas, máme pred sebou ešte niektoré ďalšie body. No a preto teraz eh, zapneme hodinky a stopky, navrhujem dve minúty. Paul Rubich ako prvý, po spravodajcov, Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Mhm, nedávno to bol pán Breslant, riaditeľ európskej, teda americkej príslušnej agentúry, vysvetlil nám systém, ktorý ako funguje. Ja by som bol rád, keby táto správa bola zapracovaná. To ukazuje, aké, aká analýza slabých miest a, miesta a aké reakcie boli na nehody. To sa netýka len ropy a zemného plynu. V poslednom čase vidíme, že aj jadrové nehoby znečistujú vody. No a preto treba čo najskôr konať. Ďakujem pekne. Teraz pán Gierek. Ďakujem e, bardzo, pán przewodniczący. E, ja chciał... Ďakujem veľmi pekne, predseda. Na úvod by som rád povedal niečo ku kompetenciám. No, môžem. zodpovednosť nesie priemysel. No a ITRE by sa tam mal zaoberať. Všetci vieme, čo sa stalo v Karibiku. Treba na predchádzanie podobným situáciám zaviesť technické normy, ktoré by zaručili, že každý vrt bude chránený a že tam budú príslušné technické zariadenia a vybavenie, tak aby sa nemuselo v prípade nehody nejak dlho hľadať alebo vynaliezať. A preto súhlasím s pánom Skinnerom. Vieme, aké sú iné bezpečnostné opatrenia a postupy. Nielen v Európe potrebujeme nové, nové normy. Hovorili sme o Baltskom mori, ale nezabúdajme ani na Kaspické more, ktorom sa veselo vrtá. Takže treba aj v tomto regióne zavádzať isté normy. Ja som za to, aby sme nedávali licencie, licencie e, spoločnostiam, ktoré nezaručujú bezpečnosť. Oui. Merci, monsieur le président. Excusez-moi. Monsieur le président, le compte n'y est pas, mais alors pas... Ďakujem pekne, pán predseda. Európa dokáže hovoriť o pasterizácii síru a o kvalite výfukov alebo o označovaní chladničiek, ale nedokáže presadiť také normy, ktoré jej občanom umožňa žiť v bezpečnosti. To je výsmech. Je to ako keby sme verili, že vrt, ktorý vybuchne v mori, zničí len malú oblasť. Ak však zajtra ropa na území Spojeného kráľovstva sa dostane na územie ostatných štátov, ako budeme potom reagovať na otázky občanov? Ja si myslím, že to je otázka pre členské štáty. Je však nutné tiež skúmať a zaoberať sa tým, čo po, bolo, hovor, bolo povedané o kontrolóroch kontrolórov, ktorí na európskej úrovni neprinášajú nič. Reforma SVZO 2 a ostatné priemyselné havárie a reagovanie na nich ukazuje, že sme len znížili náš nebezpečných látok v továrniach, a dali sme ich do kamionu, ktoré jazdia po diálniciach. Ja chcem zdôrazniť, že je nevyhnutné mať reálne informácie pre našich občanov a zaistiť im lepšiu bezpečnosť. Potrebujeme Európsku agentúru, ktorá zaistí, že európsky priemysel a podniky budú musieť dodržiavať bezpečnostné predpisy sloboda jedných skončí na hranici slobody druhých osôb a preto potrebujeme presadzovať tie najprísnejšie normy. Ďakujem pekne. A na záver dostane slovo ešte komisia, pán Panek. Alebo niekto ďalší. Nikto tu nie je. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi a spravodajkyni tým, že sa zabrá touto témou a vrátane účasti na niektor- niekoľkých z našich eh, podujatí. Tešíme sa z takejto diskusie v parlamente aj z výsledkov správy obených dokumentov, ktoré nie sú v našej zodpovednosti, ale ceníme si debatu a aj výsledky. Veľmi radi sme, že panuje súhlas medzi rôznymi členmi e, výboru a dúfame, že aj v celom parlamente o otázkach a, a to je pre nás veľmi povzbudivé a rovnako, to chcem zdôrazniť, e, vidíme, že poslanci sa zaoberajú otázkami, ktoré sme my v oktobri identifikovali, takže je tu veľká koherencia medzi tým, čo si myslí komisia, čo si myslí parlament a to posilňuje naše snahy. Súhlasím, že text navrhovaného znení analyticky opisuje situáciu a zobra sa identifikáciou problémov a nie a, e, hľadaním riešením. My sme spokojní a už sme navrhli niekoľko riešení a radi budeme pokračovať e, v diskusii o riešeniach a myslím, že tiež dobre počúva, že veľmi veľa, ak nie väčšina poslancov žiada o európsky rozmer riešení. My a samozrejme chceme vytvárať riešenie na európskej úrovni a súčasne sa zaoberať proporcionalitou a subsidiaritou a zaistiť, že európska, európske opatrenia sa budú príjmať v takej podobe, aby pridali ešte niečo k tomu, čo robia členské štáty. No a vidíme, že priemyselné kroky doteraz boli veľmi ambiciózne, aktuálne, ale identifikovali sme tu veľa oblastí, kde sa dá robiť niečo rôzne, ale priemysel nám niečo predstavil, no a teraz e, sú ochotní hovoriť o výsledkoch práce a e, skupiny pre globálnu reakciu. Na tieto závery ukazujú, limity, kde priemysel môže, ako priemysel môže e, prispievať, dokážu vytvárať nové riešenia, avšak nedokážu kolektívne konať v otázkach ručenia a zodpovednosti. A rovnako individuálne sa dokážu e, zaviazať k bezpečnosti, ale nedokážu zaručiť, že každá jedna spoločnosť je ochotná zaviazať sa k prístupu predovšetkým bezpečnosti a kolektívne tiež nie sú ochotní e, prijať zodpovednosť za celý priemysel a to je opäť príležitosť pre štátne orgány, regulačné orgány, aby to bolo povinná, aby bezpečnosť bola povinná a najlepšie technológie, najlepšie postupy musia byť štandardom priemysla a nie len právomoc tých najlepších operátor, ale veľmi ako postupuje každý, ako to dosiahnuť, či to už bude prostredníctvom agentúry alebo komisie regulačných orgánov, alebo či to bude legislatívnou regulačnou cestou, alebo či to bude softlo. To ešte závisí od debaty. Tešíme sa z vašich príspevkov. No a dúfame, že do leta ja vám môcť predložiť prvé návrhy. Je tu viacero špecifických otázok. Nebudem na ne odpovedať individuálne, ale je jasné, že nemôžeme riešiť otázku, či potrebujeme intervencie alebo prevenciu, potrebujeme a Musíme sa venovať prevencii a minimalizácii rizik, ale treba tiež uznať, že toto je priemyselný sektor a priemysel e, všade skrýva rizika, ktoré treba minimalizovať, ale ak sa niečo stane, potrebujeme intervenčné mechanizmy, aby sme dokázali minimalizovať dopad na priemysel občanov, na hospodárstvo. Teraz skončím, ale som rád, že prebieha konštruktívna diskusia a tešíme sa na ďalšie vstupy do našej práce. Ďakujem pekne. teraz ešte má slovo pani spravodajkynia Ford. Ďakujem a ďakujem za všetky komentáre. Budem sa snažiť na ne odpovedať, hoci ich je veľa. Najprv si vlastníme, o čom hovoríme. Nie vš, e, e, všetky e, konkrétne ložiska v hlbokom či plitkom mori sa spájajú s konkrétnym vysokým či nízkym tlakom. Sú tu aj výnimky. Videla som plitké vody, kde boli vysokotlakové vrty. Takže Nemyslíme si, že všetko na e, otvorenom mori je nebezpečné a naopak. E, ako náhle sa vrt e, podaril, nie je toho dôvod na oddych. Treba mať každopádne individuálny prístup. Komentáre Petra Skinnera. Nuž súhlasím, že musíme zabezpečiť, že, že nebudeme v, jedn, v tejto oblasti znižovať bezpečnostné predpisy len preto, že sa prekrýva legislatíva. Dôležité je zvyšovať laťku, nesk, nesk, nesk, e, znižovať ju len, aby bol spoločný menovateľ. Ďalej bola otázka e, týkajúca sa čo najrychlejšieho uzatvorenia. Viem, že sú disponibilné riešenia v, v Európe keď hovorím, že je za to zodpovedný priemysel, stojím si za tým. A ako som povedala v úvodných e, poznámkach, zariadenie je k, dis- e, eh, k dispozícii. Áno, je to kritické, že je tu zodpovednosť v, danem, v, danom, e, v danom vrte uzavrieť studňu predtým, než by mohol byť vý, výbuch. Z toho, čo som videla, ak sa pozriete na najlepšie praktiky, že toto je správny proces, že ľudia na mieste by mali mať možnosť príjmať rozhodnutie, aj keď je nákladné, aby mohli aktivovať e, e, mechanizmy na e, prevenciu výbuchu. Toto ako najlepšie praktiky existuje. Áno, hovoríme aj o plyne, ale ak by bol únik, e, najnebezpečnejšia je ropa, ale e, životy, e, môžu, e, životy môže stať aj výbuch plynu. Áno, koordináciu potrebujeme nielen na, e, v rámci EÚ, ale aj všetci prevádzkovateľia na otvorenom mori. EMSA by tu mohla zohrávať dôležitú úlohu a Nebudú však schopní urobiť všetko. Nie je to ľahké, plavidla nie sú vždy e, hodné, ak je vo vzduchu plyn. Je tu však úloha koordinácie a e, aby sa mohli robiť rýchle presuny. Pokiaľ ide priemysel, treba vyjasniť e, pri, primárne ručenie a zodpovednosť znečisťovateľ pla, e, platí. To je legislatíva, ktorá je v kompetencii výboru pre životné prostredie. Na to sa treba pozrieť. Áno. Komentáre Fiony, pokiaľ ide o zodpovednosť verejného sektoru za bezpečnosť, ale tento postup musí byť dvojsmerný, pretože nikdy tu nebude verejný sektor, ktorý bude priamým prevádzkovateľom vrtu. Treba naozaj vytvoriť prepojenie um, s regulátorom, aby bezpečnostné procesy uh, boli uh, dodržiavané. A myslím si, že dôležitá je aj nezávislá verifikácia v útorok bolo povedané, že máme nezávislú verifikáciu všetkých našich studní. Nezávisle nám to verifikujú v našej centrále, ale to nie je veľmi nezávislé, keď sa nehovorí o cerských spoločnostiach, ale o centrále. A pokiaľ ide o to, ako spolupracovať naprieč regulátormi, myslím, že by tu mohol byť proces uh, peer review Otázka znie, že je tu nedostatok eh, eh, zručností, ktoré potrebujeme. A jedna z vecí, ktorú sme sa naučili v štátoch, keď majú eh, regulátorov, ale nemajú dobré, dobrú skúsenosť, nemôžeme jednoducho doplňať orgány bez skúsenosti. A je dôležité, že vo vzťahoch medzi prevádzkovateľmi a regulátormi by bol vzájomný rešpekt. A to si vyžaduje skúsenosti. Je to teda otázka aj E, vyškolenia. A to je to, čo čiastočne sme videli na komisii, keď sme si zdieľali informácie. Pokiaľ ide o prevádzkovanie globálne z rovnakých štandardov, no áno, sú tu globálne štandardy, a ak sa laťka nastaví na vysokú európsku úroveň, tak treba povedať, že nie je veľmi ľahké, ak nemáme inšpekčný režim tretej strany, tak nemáme ten, tú druhú, druhý, dru, druhé stanovisko. Takže v Severnej Afriky e, máme skúsenosť, že národné ropné spoločnosti sú regulátorom, takže tu je zjavný konflikt záujmov. Nemôžu mať e, rovnakú nezávislú správu posúdenia od tretej stránky. Treba mať na pamäti, že toto e, funguje, má fungovať tak, ako som to napísala v návrhu správy. Myslím si, že e, o tom možno ešte popremýšľať. Súhlasím s vami, kolegyňa, e, je, je dôležité mať lepšie spôsoby tokov informácií, E, dôležité je nájsť štruktúry zhromažďovania informácií, e, sústredenia informácií, nie sú však povinné, mandatárne a nie je to takým spôsobom, nedieje sa to takým spôsobom, ako by sme si to želali. E, lepšie postupy a zamedzenia nehodám, takisto súhlasím, neviem, či máme dostatok prostriedkov, na takéto postupy. E, pán Gerek, vaše, vaše pokomentáre k preventívnym opatreniam e, výbuchov, takisto tu potrebujeme zariadenia. A myslím si, že to boli hlavné komentáre, ktoré tu zazneli, takže sa teším na to, že ich bude ešte viac. Ďakujem srdečne a ukončujem tento e, bod. Musíme čakať na výsledok konferencie predsedov výborov a preto nemôžeme povedať nejaké ďalšie termíny. Ideme k bodu 4. E, tým je vlastne bod 7 a hneď dávam slovo pánu Hekmarkovi, politika rádiového frekvenčného spektra. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým kolegom i tieňovým spravodajcom za mnoho, e, široké spektrum pozmenujúcich návrhov Všetky sa venujú dôležitým obavám, o ktoré sa treba postarať v tomto procese. Mám nádej, že sa zhodneme na množstve kompromisov, ktoré sa zaoberajú týmito starostiami, bez toho, že by sme sa vzdali celkového cieľa tejto správy. Moja ambícia je otvoriť sa, aby sme v Európe mali vedúcu úlohu jednu vec poviem. Vstúpil som do diskusí s rôznymi e, autormi pozmeňujúcich návrhov. A chcem zdôrazniť, pán predseda, o čo tu ide. V 90. rokoch Európa bola na vedúcej pozícii, pokiaľ ide o mobilné telefónne služby. Potom sme túto vedúcu pozíciu stratili. Všimli sme si, aký dôležitý je rozvoj internetu, a širokopásmových služieb. Nejde to len o priemysel či obchod, ale ide tu aj o dopady na spoločnosť, rozvoj spoločnosti ako taký, z ekonomického pohľadu aj z kultúrneho či politického pohľadu. Je to vec centrálna v našej snahe priviesť Európu do tejto vedúcej e, pozície. A nezabúdajme na toto teda keď diskutujeme o tejto správe tu v tomto výbore, ak chceme mať vedúcu pozíciu, musíme prijímať rozhodnutia, ktoré nám umožnia byť e, vo vedúcej pozícii. Ak chceme byť na tretej pozícii a nie číslo 1, tak mali by sme toho rozhodnúť takisto. Byť číslom 3. Málo kto však sa dobro, do, dobrovoľne prihlásil k tomu, aby sme boli nominovaní byť číslom 3. A môžem vás uistiť, všetci tieňoví spravodajci v diskusii, ktorá tu bola, prispievajú k snahám k tomu, aby sme mali najlepšie príležitosti byť na prvom mieste. V určitých oblastiach máme rozdielne názory. A rád by som povedal, že nemôžete veci zmeniť, ak nie ste pripravení veci meniť. Takže nemôžeme sa len spolahnúť na to, ako veci fungovali v minulosti, ak nechceme robiť už skutočne zmeny. A my sa ale vieme postarať o všetky starosti, ktoré tu zazneli. Rád by som sa dotkol pojednal o štyroch témach, ktoré sú v tejto diskusii rozhodujúce. Prvá z nich to je takzvaný konflikt medzi novými službami a televíznou kultúrou. V pôvodnej diskusii sa jasne ukázalo, že toto nemusí byť konflikt, pretože nové technológie znamenajú nové možnosti pre kultúru a televí- e, pre kultúrnu televíziu a digitálna terestriálna televízia Potrebujeme určité zmeny. Nemusí to však viesť k obetiam alebo e, kompromisom, pokiaľ ide o tieto príležitosti. To sa e, ukáže na jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa tohoto dotýkajú. Takisto je tu konflikt záujmov medzi zjednodušene povedané záujmami členských krajín a globálnejšími európskymi záujmami. A to si treba uvedomiť a brať to do úvahy, pretože členské krajiny majú právo moci príjmať rozhodnutia, takisto však na riešenia. Vrátil by som sa k situácii v 90. rokoch, kedy Európa sa dostala na vedúcu pozíciu vďaka predovšetkým dvom dôvodom. Poprvé to, že Európa bola na prvom mieste v oblasti deregulácie telekomunikačných trhov a to vyžadovalo si nových typ podnikania a obchodu. Ale dosiahli sme aj spoločné štandardy e, GSM pásmev. A tým pádom sa dalo konkurovať naprieč Európou i globálne. To bolo rozhodujúce strategicky dôležité a myslím si, že rovnakým spôsobom treba aj ďalej premýšľať, rešpektovať to, čo e, rozhodujú členské krajiny, ale tiež sa snažiť dosiahnuť čo najviac na európskej úrovni harmonizáciu, koordináciu s cieľom otvoriť trh s paneurópskymi možnosťami služieb rôznych typov. Ak toto nechceme, mali by sme toto rozhodnutie takisto potvrdiť a nemyslím si, že mnohí by si také rozhodnutie želali. Takže musíme posunúť tieto veci vpred. Množstvo pozmeňujúcich návrhov sa týka zmienky o nových technológiách, ktoré e, nastupujú. To veľmi vítam a budem určite zapracovávať toto do jednotlivých kompromisov, pretože samozrejme potrebujeme sa postarať a posúdiť všetky možnosti, napríklad všetky tie technológie, ktoré efektívnejšie využívajú spektrum, kognitívne technológie. A treba si uvedomiť, že jed, jed, treba zabezpečiť, aby jedna technológia neobmedzovala ďalšiu. Veľa sa tu deje, ale v tejto správe treba aj počiarknúť potrebu, aby člen, e, regulátori členských krajín využili mož, e, možnosti. A štvrtá otázka znie pri e, e redistribúcii, ako migrovať jednotlivé služby do spektra. Nuž v kompromisoch sme dosiahli riešenia, ktoré hovoria o tom, že na členských krajinách a oni môžu a mali by v určitých situáciách zabezpečiť, aby tieto migračné zmeny sa dali urobiť bez e, veľkých problémov pre existujúce služby. Vážený pán predseda, máme tu celkovo 50 pozmeňujúcich návrhov a môjim cieľom je dosiahnuť Ehm, máme tu kompromisné pozmeňujúce návrhy a vám, pán predseda, ehm, toto nám dá, myslím, možnosť dobre hlasovať. Ale čo je snáď ešte dôležitejšie, umožní nám to zachovať si rovnaké ciele, mať silnú správu, e, širokú podporu a diskusie medzi tieňovými spravodajcami sú tu veľmi sľubné. zo pár tých podnetov uvediem. Množstvo kolegov chcelo skombinovať diskusie o cieli s diskusiami o rozsahu, aby sme sa viac pri, e, prispôsobili telekomunikačnému balíčku. To, sú, to, to vítam, to bude teda témou kompromisu 1 a 2. Vy, pán predseda, medzi inými ste navrhovali toto. A je mi radosť, je mi cťou, že to môžem zapracovať. Pokiaľ ide o regulačný princíp, už teda ide o to, ako aplikovať rozhod- rozdiely medzi rôznymi typmi využitia technológií. Tak tu je množstvo pozmeňujúcich návrhov s cieľom spojiť toto s telekomunikačným balíčkom. Aj toto je našim kompromisom, aby to bolo uspokojivé e, riešenie zo všetkých perspektív. Pokiaľ ide o politické ciele, ktoré sa dotýkajú návrhu v článku 3 navrhujem, aby sme mali tu ako cieľ 1200 e, MHz až do 2015 2015. E, Mnohí ste tu podčiarkli význam a veľmi si vážim to, že množstvo kolegov pozmenilo návrh zdôrazňujúci ešte E, viac potrebu Európy na lepšiu rýchlosť a kapacitu. Čo je však tiež dôležité, pokiaľ ide o tento e, článok, ktorý je množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré vzýšli zo všetkých skupín, stôrazňujúce potrebu rešpektovať, odzrkadľovať rôzne hodnoty širokého pásma, kultúrnu diverzitu a i ďalšie existujúce služby. Toto takisto zapracujem do kompromisných pozmeňujúcich návrhov, aby sme zabezpečili to, čo dnes je dôležité. Na druhej strane sa nevzdali potreby reformovať, aby sme dosiahli najlepšie zmeny. Pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, prišlo tu mnoho silnejších pozmeňujúcich návrhov, silnejších než moje pôvodné návrhy. E, rád sa k ním pridám, pretože toto je podľa mňa jedna z dôležitých e, tém. Nie je to statický biznis, statický priemysel. Musíme zabezpečiť to, aby nové inovácie, noví podnikatelia, noví prevádzkovateľia sa mohli dostať do tejto oblasti a prispieť k rýchlym zmenám Všetko sa to, sa to zbieha k tomu, čo sa nájde v, v článku 6. Väčšina kolegov podporuje moje cieľové hodnoty, že by sme mali zostať e, pri roku 2013 ako, ako e, v záverečnom termíne. Mnohí navrhli aj niečo iné, ale väčšina zdôraznila podporu tohoto termínu, ale tiež potrebu rešpektovať tých, tie členské krajiny, ktoré majú problémy historickej povahy, to znamená, e, sovietský vplyv, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, tieto krajiny, kde je problém e, vyjednávania o frekvenciách. V minulosti v tomto zmere z, z pohľadu spektra. Takže sme dosiahli v, dos- v diskusiách medzi tieňovými e, stanovenie cieľov, ale tiež sme vyjasnili rôzne dôvody pre odchýlky od tohto cieľa. Pokiaľ ide o ďalšie časti spektra, tak je tu široká podpora pre uvoľnenie 2,3 a 1,5, aby e, e, tu boli spoločné európske riešenia. A potom snáď e, najdôležitejšia otázka 700-kové pásmo kde mnohí kolegovia nechcú 700 ani spomínať. A ďalší kolegovia to chcú spomenúť, ak to mám zjednodušiť, e, ešte zvýšiť. Chcú, aby sme boli ešte pevnejší. Chcem vám pripomenúť, že ja som v správe navrhol, aby sme požiadali komisiu, aby revidovala, prípadne konala s cieľom pripraviť diskusiu. A keďže všetci sme počuli v mnohých prejavoch o tom, e, teraz zo strany našich politických vodcov e, tú frázu, že zajtrajšok začína dnes, to sme si určite vypočuli, e, každý z nás niekedy, tak toto veľmi platí o spektre, pretože ak pásmo 700 sa otvorí pre mobilné služby v roku 2016, keď bude medzinárodná telekomunikačná konferencia, budeme musieť prijať rozhodnutie v roku 2012, aby sa to stalo súčasťou programu. Ak to chceme mať na programe, musíme to rozhodnutie prijať teraz, aby sme tú tému naozaj nadniesli. A preto by som povedal, že povedať dnes, že o tom v roku 2016 vôbec nechceme diskutovať, a že sa zbavíme tejto možnosti, to je nezodpovedný prístup, pokiaľ ide o výzvy, ktoré máme pred sebou. V kompromise, ktorý podľa mňa je široko podpora naprieč politickými skupami, je to, že by sme mohli revidovať a poprosiť komisiu, aby konala, aby nadnášala túto tému. To by nám dalo možnosť pokračovať. Takže tá, to znenie teraz je také, že nemáme rozhodnutie, ale nechávame si možnosť konať. A to je to, čo bude v kompromise, ktorý dúfam získa širokú podporu. No, všo všeobecnosti, pán predseda, si myslím, že väčšina z kolegov bude mať dojem, že sa staráme, a reagujeme na obavy a, a pochybnosti týkajúce sa tradičných služieb, a že sa snažíme kompenzovať tieto, ako to len ide na európskej úrovni. Takisto sme však súhlasili, že pôjdeme vpred e, vyššou mierou ambícií než v pôvodnom návrhu. Myslím si, že je to dobré. Takže, pán predseda, snažíme sa byť číslom jedna. Ďakujem. Jens Rode. Jens Rode. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať pánovi Hekmarkovi za jeho pragmatické a flexibilné prístupy. Všetci sme sa pri rokovaní snažili brať ohľad alebo zohľadniť pozmeňujúce návrhy, všetkým tie, ktoré prišli z výboru pre kultúru. Myslím si, že je nám úplne jasné, že máme v rukách veľkú zodpovednosť z ASPP môžeme odstrániť veľa prekážok, ktoré stoja v ceste, ale to si vyžaduje odvahu na to, aby sme posilnili alebo aby sme zabezpečili konkurent, hospodárskú súťaž na trhu. Potrebujeme paneurópsku rovinu, aby naši partnery mali čo možno najlepšie ponuky za najlepšie ceny bez toho, že by sme tieto ceny museli regulovať. Musíme ukázať aj odvahu, aby sme urobili správne kroky v budúcnosti. A takisto aj všetci vieme, že veľa miliard eur ešte stále zostáva v hre, pokiaľ ide o tieto právne predpisy. Ak by sme to na začiatku tohto celého procesu neboli vedeli, tak už sme si to určite medzi tým stihli všetci uvedomiť, pretože nás o tom informovalo množstvo aktérov z celého sveta. To, že dnes hovorím nemecky, práve teraz to má tiež svoje dôvody, pretože som zažil veľmi aktívny nemecký lobizmus a to je pre mňa absolútne v poriadku. Ja mám Nemcov rád. Ale myslím si, že je jedna oblasť, kde predovšetkým kultúrny priemysel Nemecka sa uberá výlučne nesprávnym smerom práve v tej oblasti, kde vytvárajú obraz alebo imič, že tu je kontrast vo vzťahu k otvoreniu novej technologickej platformy a vytvoreniu a distribúcii kultúry a obsahu, kultúrneho obsahu. Je mi ľúto, že to takto hovorím, ale musím to povedať. Bohužiaľ to nemá zmysel vytvárať takýto kontrast. Kultúra je neutrálna voči technológii a častokrát sa pohybuje viacerými oblastiami čím je lacnejšie možnosť, lacnejšia možnosť šíriť kultúry, týmto je to pre šírenie lepšie, kultúry lepšie. Chcel by som našim členom, ktorí sú takisto členmi výboru kultúry, povedať, že kultúrny rozvoj sa týmto vôbec neobmedzuje. Práve naopak, on sa posilňuje. Ak by sa naše verejné rozhlasy snažili v Európe vytvoriť takýto nesprávny dojem, že by to mohlo oslabiť o kultúrne obsahy, mediálnej produkcie, tak tu ide o niečo úplne iné. Ide tu o želanie, udržanie nejakej situácie, ktorá tu bola doteraz. Ja som sa s frekvenčnými otázkami zaoberal i dosť intenzívne, už celých 15 rokov a poznám túto hru snaha mať takúto vedúcu pozíciu v niektorých prípadoch je legitímno, ale premisy, z ktorých sa vychádza, sú jednoducho nesprávne kde jednoducho pozmeňujúce návrh jeden za druhým stále zistujú, že by bol nejaký problém so šírením kultúrneho obsahu, ak by sa polepšila technológia. Chcem pánu Hekmarkovi niečo dnes povedať. Hoci jeho veľkú empatiu v tejto oblasti. Skutočne veľmi oceňujem voči nám, voči členom nášho výboru. Je mi však ľúto, že takýto dobrý a vizionársky dokument vychádza z nesprávnej premisy, teda konkrétne, že tu je takýto rozkol medzi technologickým rozvojom a kultúrnym rozvojom, pretože to vôbec tak nie je, je to práve naopak. Zatiaľ sa ešte uberáme správnym smerom, ale poprosím vás, dodržiavajme tento smer, ktorý sme zvolili. Potrebujeme silnú hospodárskú súťaž na úrovni Európskej únie, ktorá bude posilnená technologickým rozvojom, liberalizáciou trhu a spoločným manevrovacím priestorom pre Európu. To bude pre konečných spotrebiteľov, či už iPad, televízie, rádia alebo niečoho iného, môže to len zlepšiť ich pozíciu v oblasti kultúrnej, sociálnej a ekonomickej. Takže skutočne sa teším a dúfam na posilnený výsledok našej spolupráce. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči, pán kolega Rybich. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že skutočne máme historickú príležitosť prejsť na digitálne služby Takže musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako túto historickú príležitosť využijeme. Našou úlohou v parlamente je jednoducho, aby sme aj Európskej komisii dali mandát na túto cestu, na túto púd, na ktorú sa vydáva, že tu nie ide len vnútroštátne záležitosti, ale že tu skutočne ide o cezhraničný rozmer, celoeurópsky rozmer a záujem, ktorý chceme týmto spôsobom podporiť. A nemôžeme čakať až do roku 2016, nemôžeme sa obmedziť iba na nejaké malé frekvenčné oblasti alebo niekoľko frekvenčných oblastí, čiže túto šancu, ktorú tu teraz máme v parlamente, by sme mali angažovaným spôsobom využiť a zvládnuť. A preto si myslím, že je jasné, že tento mandát pokiaľ ide o tie predmetné frekvencie, by sme mali sa pozrieť na to, čo by sa dalo urobiť aj v oblasti e, vojenskej, kde sa tieto frekvencie už nevyužívajú. Tieto by sme mohlo, mohli využívať v kontexte iných organizácií, pretože v prípade katastrofy je skutočne veľmi dôležité, aby sme mali ešte paralelnú rovinu frekvenčnú, kde by, ktorú môžeme využiť. a to nebude problém ani pre médií, ani pre iných, pretože by sme mali inú zabezpečenú frekvenciu, ktorá by umožnila komunikáciu v prípade katastrof. A práve v takýchto konkrétnych prípadoch by sme tu mali už určité možnosti, ako by sme mohli posilniť náš celoeurópsky prístup. A preto žiadame komisiu, aby preskúmala aj tento mandát, aby sa v prípade katastrof skutočne mohla využiť koordinovaným spôsobom takáto paralelná frekvenčná rovina. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja začnem tým, že zablahoželám kolegovi Hökmarkovi za správu, ktorú tu predložila aj za jeho zručné manévrovanie, e, pokiaľ ide o spracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Urobil to tak zručne a tak dobre, že skutočne budem potrebovať viac času na to, aby som pochopil skutočne, že čo tam bolo vyčlenené a čo bolo začlenené. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že niektoré z tých myšlenok podporujem. Vidím tu však určitý určitú možnosť v komunite mobilných operátorov, e, e, že sa tvária, že sú jediným spôsobom, jediným riešením do budúcnosti, že to je jediná oblasť, ktorú budú ľudia v budúcnosti využívať na to, aby vymenali si kultúrny obsah a že všetky ostatné médiá jednoducho to odkvecnú na tomto, na tomto, v rámci tohto procesu. To je ich stanovisko, ktoré tu oni jednoducho prezentujú a vôbec si nemyslím, že je správne. Uh, Myslím si, že musíme rešpektovať aj ostatné platformy, ktorých sa to dotýka a mám určite pochopenie pre vysielateľov, ktorí sú trochu ohrození, že sa im sa im zakáže frekvencia 800 a potom teraz momentálne ohrozovaná je frekvencia 700. O, bol tu spomenutý ten kompromis, kompromisné riešenie, že ešte budeme revidovať tú 700, ale nemali by sme sa uponáhľať, aby sme ich jednoducho vyštvali alebo jednoducho vyradili z toho spektra, ktoré oni teraz používali a ešte by sme to vyargumentovali tak, že mobilní operátori potrebujú viac spektra, že jednoducho by to automatické mali dostať. Zdá sa mi, že jednoducho prehliadame možnosti inovácie a technologického pokroku. Možno si neuvedomuje všetky pokroky, ktoré už boli zamest- zame- e, zame- ktoré boli už dosiahnuté v minulosti, pokiaľ ide o využívanie frekvenčných pásiem. Takže dá sa pochopiť, že mobilní operátori sú možno trochu urazení, ale jednoducho musíme musíme im dať jasne najavo, že nemôžeme im dať všetky frekvenčné pásma. Čiže ja skutočne beriem do úvahy aj e, televíznych vysielateľov aj rozhlasových vysielateľov. Takže aj títo robia určité inovácie a boli tu zaujímavé prezentácie o nových spôsoboch, akými chcú využívať e, širokopásmové internetové pripojenie na to, aby jednoducho šírili svoj obsah. vo všeobecnosti zdieľam ehm, ten záujem pána Rybicha, pokiaľ ide o tie tzv. rezervované sektory. Sú tu ešte určité priestory popri tomto široko pásmovom internetovom pripojení, ktoré by sa mohli využiť. A mali by sme sa teda aspoň na tieto možnosti pozrieť a na tie členské štáty a úrady, ktoré využívajú takéto možnosti a mieru, do keď využívajú tieto príležitosti. Do akej miery by sa dali uvoľniť ešte, ešte tieto technologické možnosti? Prečo by to mali byť len národné, verejný sektor, ktorý by mal byť chránený alebo zvýhodňovaný nejako? Prečo by nemohol e, zdôvodniť, akým spôsobom a prečo využíva tú frekvenciu, ktorú využíva? Možno kolegovia viete, že je tu snaha primeť verejné orgány, aby platili za tie spektra, ktoré používa aspoň teda moje krajine. A to je pravdepodobne dosť eh, znepokojujúce pre nich, ak si uvedomíme, že všetci musíme robiť úsporné opatrenia. Ja dostávam dosť veľa uh, listov od hm, dotknutých voličov, že mali by sme sa na to pozrieť. A potom, pokiaľ ide o nejaký technický problém, ktorý tu bol spomenutý, ktorý zatiaľ ešte stále nebol vyriešený, ide tu o interferenciu mobilných frekvencií a káblových operátorov. A pokiaľ ide o tie um, boxe, ktoré majú v domácnostiach spotrebitelia, zatiaľ ešte stále nebol predostrený nejaký jasný návrh na zrie- riešenie, ani na nejakú spoluprácu medzi regulátormi, aby jednoducho sa navrhlo riešenie, ktoré by aj fungovalo, pretože nemyslím si, že to niekomu pomôže, ak to bude takýmto spôsobom rušené, že tu bude tá interferencia a spotrebiteľ nebude mať to, za čo platí. Takže týmto končím. Ďakujem pánovi Hökmarkovi za jeho prácu a ďakujem za to, že spoločne sa nám podarí završiť toto naše úsilie. Pán Lambert a potom už musíme prejsť k ďalšiemu vodu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel reagovať teda na tú prácu, ktorú tu predložil spravodajca, tým, že zapracoval pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že to je skutočne dobrý postup. Väčšinu z nich pravdepodobne podporím. myslel by som sa vyjadriť aj k tomu, že povedal Jens ohľadne e, postoja vysielateľov a to, čo tu odznelo. Súhlasím s tým, že mobilní operátori nie sú alfa omegou budúcnosti. Nikto nevlastní inovačný priestor alebo spektrový frekvenčný priestor. Ale práve preto, že to nikto nevlastní, nemyslím si, že, že práve mediálni vysielatelia jednoducho budú mať právo, výhradné právo na užívanie. Ale pokiaľ ide o kultúrny aspekt, to si myslím, že je veľmi dôležité. Musíme tu takisto sa pozrieť na nejaké detaily. Na jednej strane tu máme celý počet súkromných vysielateľov, ktorí sú v podstate, sú to vlastne súkromné podniky, ktoré si robia svoju prácu každý deň a mali by mať rovnakú východiskovú pozíciu ako všetci ostatní. Neviem, prečo by úrady alebo vlády eh, ich mali nejako zvýhodňovať, alebo by sa k nim mali inak pristupovať. Nie všetky druhy kultúry sa dajú predať. A myslím si, že práve v tejto oblasti by sme mali klas dôrazť eh, špeciálneho charakteru. I o, v kontexte tých kultúrnych obsahov, ktoré skutočne nedokážu na seba zarobiť, tak tie by mali byť do istej miery chránené z hora, ale a to súvisí aj s tým, čo sa mi moc nepáči, mm, pokiaľ ide o lobizmus, ktorý sme tu z kultúrneho priemyslu mali. Títo jednoducho zmiešali obidve jablka s hruškami miešajú to, čo sa dá predať, aj to, čo sa nedá predať. Ešte stále tu ide akože o kultúru. A v podstate im ide o trhové aktivity. A na trhové aktivity máme voľný trh, takže tam môže sa konkurencia presadiť. Ak sa im podarí, tak v poriadku, ak nie, tak bohužiaľ. A mobilným operátorom pre nich platí to isté. Sprostredkovajú obsah, mediálny obsah, možno aj zaujímavý, ak sa im ho podarí predať, v poriadku, ak nie, tak jednoducho skrachujú. S tým nemám problém, ale je tu určitá oblasť kultúry, ktorú jednoducho musíme brať do úvahy. Na tej sa nedá zarobiť, nie je to na to, aby sa predávala a nemala by byť preto ani súčasťou nejakého voľného trhu. A táto oblasť kultúry potrebuje špeciálne zaobchádzanie. A toto by sme mali rozlišovať v tejto debate. Pretože ak to celé pomiešame, tak jednoducho sa dostaneme k nezdolateľným problémom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda, ak súhlasíte, pozriem sa teraz na hodinky a vidím, že ešte sú tu kolegovia, ktorí majú ďalší bod, tak ja by som to ukončil, už sa nikto aj tak neprihlásil o slovo. Budeme tu mať hlasovanie 12. apríla, to je všetko jasné a dojednané a ostatné detaily sa ešte doriešia spôsobov ďalších stretnutí. Ďakujem za prácu, ktorá tu bola prezentovaná. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu. Ide o bod Ide o úlohu inovácií. A k tomu nám povie viac pani kolegyňa Merkis. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem všetkým za predložené pozmeňujúce návrhy. Dokopy 302. 8 stanovisk z iných výborov. To ukazuje e, veľký záujem o inovácie v EÚ. Inovácie sú jedna z najdôležitejších vecí pre EÚ pre zlepšenie hospodárskeho rastu a hľadanie východiska z hospodárskej krízy. Momentálne sa nachádzame v uprostred procesu vypracovávania kompromisných pozmenujúcich návrhov. No a Všeobecne sa dá povedať, že sme sa dohodli na dôležitosti a význame inovácií a na potrebe ich zrýchlenia a podpory. Takže nepredpokladám a neočakávam problémy pri dosahovaní dohody. Je tu pár vecí, ktoré treba ešte objasniť a pri ktorých ešte stále treba dať lepšie znenie alebo lepšiu definíciu našich cieľov. Napríklad podnikanie versus vedecké inštitúcie a univerzity. Toto nie je skutočná kontroverzia, pretože v tom trojuholníku, alebo ako to ja nazývam diamante, tak všetky tieto prvky sú kľúčové prvky pre inovácie. Nie je tam žiadna kontroverzia. Potrebujeme podnikanie, potrebujeme podniky, ale potneme aj výskumné ústavy a univerzity. Takže musíme nájsť spôsob, ako im dať význam, ktorý si zaslúhujú ďalej občania proti podnikom. Tento istý spor. Ja si opätovne nemyslím, že toto je nejaký spor, pretože e, podniky sú tiež len skupina skupina občanov, ktorí sú produktívni. Občania, občan je základnou prvkou spoločnosti, tak ako občan, ale aj ako zamestnanec, podnikateľ, výskumník alebo člen vlády. Takže občan podľa mňa zohráva úlohu všade a to som chcela zdôrazniť, že kreativita a podnikavosť zvedavosť je kľúčovým elementom, ktorý hľadáme, ktorý chceme podporiť, pretože ak budeme mať zvedavých podnikových občanov, ktorí sú inovatívni, tak budeme mať inovatívnu spoločnosť. Takže ja sa snažím nájsť správne znenie na to, aby som ukázala, že toto nie je v žiadnom prípade spor. Ďalej zdá sa, že kontroverzná je otázka sociálnych inovácií voči hospodárskym inováciám. Dovolte, aby som dodala, že ja som prakticky celý život pracovala v súkromnom sektore No aj keď sa dnes zdá, že ja som v skupine sociálnych demokratov, tak podporujem súkromné spoločnosti, podniky, pretože oni sú v centre, alebo oni sú teda vlastne môj pôvod. Tak, že pre mňa nie je žiadna, žiadny rozpor medzi podnikmi a sociálnymi inováciami, pretože to nie je len o každý človek je sociálny, nie sociálne inovácie a súhlasím so všetkými. Nie je jasná definícia sociálnych inovácií a preto sa môže stať, že zdanlivo to je nejaká, nejaký spor, ale podľa môjho názoru, po preštudovaní všetkých možných definícií, to nie je nič ako inovácie z hora na dol. To, je participatívne, to sú participatívne inovácie, pričom podniky majú možnosť ovplyvňovať prístup členských štátov a výskumníci majú možnosť ovplyvniť smerovanie výskumných ústavov. Takže tá najmenšia časť dokáže ovplyvňovať smerovanie väčšieho celku. A o to nám v podstate ide. Takže sa tu vraciam k úlohe občanov. A to je prepojené so sociálnymi inováciami. Ak môžem uviesť príklad o iPhone alebo smartfónoch, pre ktoré sa vyvíjajú mnohé aplikácie, tak to robia podniky alebo dokonca občania, dokonca deti. A to e, znamená Eh, úspech smartfónov a iPadov. No a takýto prístup občanov treba podporovať. Ja som presvedčená, že ak to identifikujeme ako nejaký participatórny prístup, tak sa na to všetci dohodneme. No a chcela by som ešte rada zvorazniť, že podniky sú mimoriadne dôležité a my všetci chceme inovácie. Pre mňa inovácie znamenajú úspech na trhu, nové myšlienky, úspešne zavedené na trh a prijaté spoločnosťou. Takže ja som sa skutočne snažila zdôrazniť mimoriadne dôležitú úlohu podnikov, ale rada to budem zdôrazňovať ešte ďalej. Ďakujem pekne kolegovia za to, že sa nám darí tak dobre spolupracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ako, prvý, ako prvá dostane slovo pani Satori, tieňová spravodajkyňa. Pani Satori, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem kolegyne Merkies za jej prácu. To bola veľká úloha. Ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom. Ja som rada, že majú možnosť konfrontovať sa s touto témou a hovoriť aj s kolegami z EPP o tejto iniciatíve. Našli sme spoločný prístup, spoločné prístupy a mnohé z tých 300 pozmeňujúcich návrhov predkladáme spoločne. Myslím, že pravda, že táto správa z vlastnej iniciatívy si zaslúhuje byť nejakou rámcovou správou. Je to v podstate správa o princípoch a nie správa plná detailov, ktorá sa zameriava na každodennú prácu. Ale, a to spravodajkynia vie, že sme sa snažili v tých týždňoch, uplynulých týždňoch tvrdej práce, zabrániť tomu, aby sme spochybňovali to, čo predkladá správe. My sme sa snažili preveriť, či by nebolo lepšie podporiť prácu komisie na miesta, kde sa prvýkrát hovorí o sociálnych inováciách. No a komisiu sme chceli podporiť eh, v rámci pilotného projektu aj pre najlepšie postupy pre celé, celú oblasť EÚ. Ešte predtým, než sa snaží zrealizovať prístup, o ktorom hovorí aj spravodajkyňa, ktorom nám dnes povedala. Treba teda najskôr sa dohodnúť. Občania budú v centre každej politiky, stratégie a činnosti EÚ. Aj keď hovoríme o tomto znalostnom trojuholníku, tak v centre pozornosti musí vždy stáť občan. My sa chceme občanom my sme a eh, priemyslu, pretože sme výbor pre priemysel. Nie sociálne veci, ďalej sociálne eh, veci, sociálne potreby, na to potrebujeme zdroje, prostriedky. Filozofia je dôležitá, ale z hľadiska princípov sa musí Európa veľa učiť a máme tu rôzne očakávanie občanov pre opätovné naštartovanie priemyselnej politiky. A náš kontinent to potrebuje rovnako ako človek eh, svoj chlieb každodenný. No a, no a my v týchto rokoch a posledné roky ukázali, že potrebujeme sa vrátiť k silnej priemyselnej politike. No a pre mňa je dôležité, tak ako to je v stratégii Európa 2020, stratégie o zdrojoch aj v Small Business Acte. E e Pre mňa je dôležité, že hospodársky rast eh, musí vyrastať z priemyslu aj s podporou inovatívnych trhov. Na jednej strane zdieľame vašu predstavu, že je dôležité podporovať sociálne inovácie. To sú inovácie, ktoré v každodennom živote využívame všetci, ale ak by sme vyjadrili len to, tak to bude znamenať, že téma priemyslu bude len jedna medzi mnohými. Sú mnohé témy, okrem iného priemysel a podľa môjho názoru to by nebola správna reakcia. No a z rozpravy, ktorá vzniká, sa chce dokonca vyškrtnúť pojem sociálnych inovácií. Ak kto to chce vidieť ako centrom diskusí, eh, tak nechceme prehľadať to, čo robíme v priemyselnej politike. Ale tým sa mení eh, pozornosť priemyselnej politiky len rast. No a to sme s mojimi kolegami predložili aj v našich pozmejúcich návrhoch v budúcnosti. A sa tým budeme zaoberať, myslím, že je to možné. A či sa nám podarí nájsť kompromis, tak sa vystávame, vystavujeme veľkému nebezpečenstvu. Ďakujem pekne. Ešte sa prihlásili viacerí rečníci a keďže o 11.00 príde komisárka, požiadam vás, aby ste sa vyjadrili v v rámci dvoch minút. Pán Cukala ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. A len stručná pripomienka pani Satori. Poukazujú na aj pani Matis, poukazujú na občanov, na ľudí. Myslím, že občania to je pojem, ktorý sa týka len istej malej, obmedzenej časti reality. Myslím, že v rámci všetkých eh, víziev, ktoré sú pred nami, máme rôzne možnosti reakcií. Európska únia sa už snažila zodpovedať, reagovať a tak to budeme robiť aj v budúcnosti. A ja len pripomínam, že inovácie sú dôležitou súčasťou vedomostného trojuholníka. K tomu patrí vzdelávanie, inovácie a výskum. To je ten trojuholník. No a inovácie sú premena vedomostí na peniaze, pričom vedomosti a výskum sú využitie dostupných prostriedkov. Takže myslím, že inovácie už majú alebo obsahujú v sebe tú sociálnu dimenziu. Naše snahy musia podporovať vedomostný trojuholník Európa. Nie je vo svete izolovaná. Európa sa musí porovnávať vo vzťahu na výskumné aktivity s tým, čo sa deje vo zvyšku sveta. Na celom svete máme 7 miliónov vedcov, ktorí obrovské, obrovské prostriedky a energiu investujú do, do výskumu. Sú krajiny ako Čína a India, ktoré majú 1,5 milióna alebo ktoré umožňuje 1,5 miliónu nových vedcov, výskumníkov ukončiť eh, vzdelanie každý rok. No a v Amerike eh, sa podporuje veda výskum, je to najväčší počet prijatých patentov. No a čo podporuje pani Satori v rámci sociálnej diskusie, na ktorú poukazuje pani Markies, znamená, že máme základné predpoklady e, na zaručenie prežitia Európy. Ďakujem pekne. Teraz kolega vydal Kvadras. No, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som na úvod chcel pani Merkies povedať, že som trochu prekvapený z jej pripomienky, že aj napriek tomu, že je sociálna demokratka, tak eh, podporuje podniky tiež. Ako viete, pani Merkies, vy ako sociálna demokratka ste za štát, ktorý poskytuje štátom dobré služby, eh, penzie, verejný sektor, ktorý chráni ľudí a ktorý zohľadňuje a chráni tie citlivé vrstvy našej spoločnosti. Na to všetko potrebuje štát zdroje, veľké zdroje. No a tieto zdroje sú z daní. No a ak dane platia zamestnanci a podniky. Takže vy, ako sociálna demokratka, musíte byť za musíte podporovať a podniky. Takže vy ste, takže to sa vôbec nevylučuje s vašou sociálno-demokratickou predstavou o svete. No, okrem toho by som chcel spravodajkyni poďakovať za jej prácu. Viac ako 300 pozmeňujúcich návrhov a 35 kompromisov. Ja som rád, že niektoré z mojich pozmeňujúcich návrhov sú veľmi dobre odzakarované v mojich kompromisných návrhoch, tak ako som to zdôraznil s inými kolegami. Ehm, dôraz na malé a stredné podniky, pretože oni sú hnacou silou nášho hospodárstva. Všetci vieme, že úspech podniku sa meria jeho rastom. Takže ak nejaký malý podnik alebo cieľom malých podnikov je stať sa jedného dňa stredným podnikom a cieľom stredného podniku je jedného dňa sa stať veľkým podnikom. No a v tomto zmysle sa teším na výsledky revízie Small Business Actu, ktorý bol nedávno spustený, zavedený a ktorý bude predmetom diskusí Rady pre konkurencieschopnosť v máji, pre ktorý pripravujeme uznesenie Rovnako vítam, že spravodajkyňa zohľadnila moje pozmúce návrhy, ktoré zdôraznili význam investície a školení a vzdelávania ľudí. Zlepšovanie nášho ľudského kapitálu je kľúčom k inovatívnym a rastúcim podnikom. Hlavne, keď táto správa chce zdôrazniť úlohu občanov v rámci inovácií a ukazuje, že inovácia je no, istým mostom um, medzi výskumom a uvedením na trh a um, komerčným úspechom. Ja súhlasím s pani Sartori a som rád, že pani Merkies pokladá podniky uh, za nevyhnutný panel v rámci našej novej stratégie pre inovácie, tak ako to je v prípade kompromisov o rôznych článkoch. No a na záver prepojenie medzi e, myšlienkou a jej komercializáciou je vytváranie, je vytvorenie podniku. A som rád, <coughs> že v týchto bodoch, ktoré sú pre nás nevyhnutné pre úspešnú prácu, spravodajkňa sa mi súhlasí. A preto som prikvapený z niektorých kompromisných návrhov o odsekoch 2, 4, 8, 8 a 10, kde sa urobil referencia, aby občania, alebo nebola refer- uvedená referencia, aby občania podnik boli na jednej úrovni. A čo sa týka sociálnych inovácií, tak som to už povedal na poslednej diskusii, je absolútne nepochybné, že inovácie majú sociálne dopady a sociálne, sociálny význam. No a preto aj za účelom konzistentnosti s predchádzajúcimi dokumentami ale radšej hovorím o koncepte inovatívnej spoločnosti, pretože tam patrí jednotlivec a jeho individuálne kapacity, ktoré sú zdrojom všetkých inovácií, ako aj štruktúry v rámci našich spoločností, tak ako podniky, školy alebo asociácie všetkých druhov, ktoré umožňa jednotlivcom úspešne rozvíjať svoj potenciál. No a na záver dúfam, že spravodajkyňa posúdi toto v nadchádzajúcich rokovaniach a teším sa na výsledky ďalšieho zasadnutia spravodajkyne s tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne, pán Mr. Paska. Slovo má pán Paška. Slovo, uh, vážený pán predseda, kolegovia, úvodom by som chcel v mene našej skupiny poďakovať uh, pani uh, Merky za jej správu Unia inovácií Chcel by som tiež zdôrazniť dôležitosť informačných a komunikačných technológií v súvislosti s inováciami. Internet a širokopásmové služby môžu totiž zohrávať dôležitú úlohu v ďalšej transformácii Európy v období po kríze. Digitálny svet informačných a komunikačných technológií je motorom inovácií a preto prístup k vysokorýchlostnému e, širokopásmovému pripojeniu je základným predpokladom aj pre všetky európske inovačné partnerstvá. Vzhľadom na to, že vysokorýchlostné siete optických vlákien budú poskytovať vysoké rýchlosti, budú môcť členské štáty využiť tieto rýchle kanály na elektronické služby ako elektronická správa, verejná správa alebo elektronický obchod, ale aj iné, napríklad program pre elektronizáciu zdravotníctva. Záverom by som chcel, sa, sa chcel vyjadriť ešte k jednotnému ukazovateľu, ktorý navrhla komisia v bode 7 a pripomenúť pozmeňovací návrh pani poslankyne Niky Cavely, inšpirovaný americkou vedou o vedeckej politike. Inovácie sú príliš rozmanité na to, aby sme ich vyhodnocovali jedným číslom. Mali by sme použiť e, zdroje nášho poznania na precíznejšie vyhodnocovanie, aby sme potom mali lepšiu predstavu o zmysluplnosti využitia našich peňazí. Preto odporúčam do vašej pozornosti aj metódy e, používané v tejto oblasti v Spojených štátoch amerických. Ďakujem za pozornosť. Danke, Herr Tosnovský. Ďakujeme, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Ako tieňový spravodajca by som chcel veľmi oceniť snahu pani Merkis eh, na zvýraznenie a upresnenie a snahu ukázať, že inovácie sú tým, čo, veľmi čo je veľmi dôležité pre budúcnosť Európy a konkurencieschopnosť v celej Európe. Na druhej strane, tak ako moji kolegovia povedali už mnohé, rád by som zopakoval, je pre nás trošku zložité e, príliš My sme sa skôr e, vždy prikláňali k tomu širšiemu poňatiu podpory inovácií, pretože inovácie v svojich dôsledkoch by vždy mali viesť k vylepšovaniu, zlepšovaniu života. Nedá sa predsa uprednostniť jedna forma pred druhou. Rovnako samozrejme inovácie pre podniky e, majú snahu zlepšiť pozíciu na trhu, zlepšiť ekonomickú situáciu práve to, čo pán Vidal Kvadras hovorí. Malé firmy chcú byť väčšími a väčšie chcú byť ešte väčšími. Aj pod pojmom toho, čo naznačila pani Merkis, teda aktivity z e, detí, študentov, iPhony, iPody, to sú ich prvé vstupy do sveta biznisu alebo veľkého obchodu a preto Veľmi oceňujem snahu podporiť maximálne inovačné cykly, inovačné myslenie ľudí, aby ten svet bol sociálne i po iných stránkach príjemnejší pre ich život. Naozaj však mám problém so prílišnou snahou zvyšovania významu sociálnych e, inovácií aj pri tej predstave, kedy tá aktivita z dola nahor je väčším motorom než otvorený trh, kde sa uplatňujú všetky tieto aspekty, ktoré tu sú a preto som veľmi rád. Táto situácia je však oveľa vážnejšia, než si uvedomujem, pretože pokrýva obrovské spektrum aktivít a je veľmi e, zásadná pre Európu a jej postavenie v budúcnosti. A som pripravený samozrejme maximálne pomôcť tak, aby táto správa ukazovala ten veľký význam, ktoré, ktorý inovácie majú a som pripravený maximálne pani spravodajkyni v tejto, v tejto veci pomôcť a ocením jej snahu čo najviac zvýrazniť inovácie ako význam pre budúcnosť. Ďakujem, pán predseda. Herr Nistelrooy. Slovo má pán, pán Nistelrooy. Ďakujem, pán predseda. Nuž. V tomto štádiu si myslím, že e, vyplývajú viaceré body, ktoré majú veľký význam. Ako bolo povedané, Európa investovala mnohé, má mnohé znalosti, e, ktoré získala z výskumu, ale to, čo by malo potom nasledovať pri inováciách, v tom reťazci informácií to nefunguje. Sú tu potom jednoducho dlhé postupy, e, pre uplynie mnoho času, kým tieto inovácie technicky možno využiť v mojej oblasti sme e, inštalovali širokopásmové siete rôzne funkcie pre, pre zdravotníctvo starších. Tu existujú určité medzery, takže naozaj sú tu, je tu tá únia inovácií, ale treba sa aj zamýšľať e, nad e, vy, využitím, aplikáciou. A treba tiež, ako bolo povedané, stanoviť veci, ktoré sa týkajú rok, rokov 2014 a tak ďalej. Máme ďalší výskumný rámcový program, máme využitie regionálnych fondov a toto všetko musí byť e, využité. A keď sa to bude v druhej časti roka prezentovať a keď správy, zo správy budeme chcieť vyvíjať vplyv na nástroje, tak sme pracovali dobre. A ako už bolo povedané, e, mám dojem, že časť zostáva niekde vo vzduchu, že e, máme len všelijak taký nejaký všeobecný prístup. Áno, samozrejme je dôležité mať sociálne inovácie, ale stále sa tu len kladie otázka. V mnohých oblastiach sme tu e, urobili málo krokov, všetko príliš dlho trvá. A najdôležitejší aktéry, Tu sa kladú ešte otázky, otázky z priemyslu a takisto ich kladú občania. Nedostávame sa však ku konkrétnym výsledkom. Áno, množstvo pozmeňujúcich návrhov bolo prevzatých, mnohé e, prevzaté neboli. Vznikajú kompromisné pozmeňujúce návrhy, to sa však dá ešte doštudovať pri dôležitých správach, ale treba to nechať e, pretaviť sa aj do nariadení, inak sa nedostaneme ďalej. Všetko je to veľmi vágne, ale nič z toho nevyplýva. Nech sa páči, pani Caravajo. Ďakujem, pán predseda, len krátky komentár k definícii sociálnych inovácií. Sociálna inovácia to je také e, slovo, ktorý, kto, e, také heslo, ktoré mno, mnohí ľudia chápu rozdielne. V mojej pôvodnej funkcii, kým som sa stala E, europoslankyňou som realizovala akademické štúdie o definícii tohoto pojmu. Miatli ma totiž rôzne možné významy. E, e, realizovali sme workshopy. Môj záver je ten, že sociálne inovácie sa líšia od inovácií sociálnych vecí. Sociálne inovácie sú o nových efektívnych e, riešeniach e, e, akutných sociálnych víziev, starnutie a tak ďalej, ale vychádza sa tu do silného zabezpečenia silnej siete občianskej spoločnosti, nadácie, charitatívnej oblasti, takže vychádza to z, z flexibilnej občianskej spoločnosti a, a takáto flexibilná silná občianská spoločnosť to môže prispieť k inovatívnym riešeniam e, sociálnych otázok. Takže nie je to len inovatívnosť riešení, ale je to aj spôsob, akým sa to deje. Takže vychádzajúc zo sociálnych sietí, ako môžu prispievať k, k riešeniu sociálnych otázok. Toto, toto je teda hlavná definícia, ktorú väčšina akademikov e, akceptuje, e, rozšírená v Spojenom kráľovstve, v európskych krajinách a do určitej miery by sme mali sa dohodnúť, čo chápeme pod sociálnymi inováciami. Nemali by sme hovoriť o rôznych veciach, keď hovoríme o sociálnych inováciách. Tu som predložila pozmenujúci návrh k tejto téme. Myslím si, že e, spravodajca je tu, je tu veľmi, veľmi, veľmi naklonený Eh, naklonená eh, tomuto kompromisu. Pani Matias, ďalšia rečnička, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela ospravedlniť, pretože som eh, dorazila príliš neskoro a, moja, moja, môj príspevok bude veľmi stručný k tejto rozprave. Bol som v inom, bola som v inom zasadnutí, nemôžem sa predsa rozkrájať a preto som neprišla včas. Ide tu o veľmi dôležitú diskusiu v súvislosti s touto správou a tu by som chcela povedať, že návrh e, pani kolegyne Markis je plnohodnotný návrh. Mali by sme sa postarať o Európu inovácií, to je vec jasná a preto by som chcela jasne naznačiť, že správu podporujem. Samozrejme, že musíme nájsť aj kompromisy, ale zdôrazniť treba, že ja v plnej miere súhlasím s, s, s pojmom inovácie pre všetkých, ktorý bude zahraňať všetko. A okrem toho, nechcem opakovať, čo povedala pani e, Caravalo, v plnej miere podporujem sociálne inovácie, Nebudem tu hovoriť o spoločnosti inovácií, ide tu o sociálne inovácie. Mnohé je tu také všeobjímajúce. To už povedali kolegovia. E, keď hovoríme o, o, o, o keď sa vyhýbame skutočným problémom, ktoré máme pred sebou, tak veci ne, nebudú dostatočne riešené to vyplýva aj z určitých pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa tu objavili. Myslím si, že kompromise a kompromisné pozmeňujúce návrhy sú akceptovateľné a my by sme sa mali, ako už bolo povedané, mali by sme hovoriť o sociálnych inováciách. Tiež asi aj o inováciách, ktoré sú, sa vzťahujú na konkrétne osoby. No a záverom snáď chcem povedať, že, že mne sa zdá, že sa tu púšťame do nebezpečenstva, že budeme vnímaní ako nedostatočne inovatívni. Ide tu o to, že by sme snáď mali sa rozhodnúť medzi stromom, ktorý e, stratí jedného dňa svoje listy a stromom, ktorý je navždy zelený. Treba sa E, postarať o to, aby sa tu vytvorili inovácie, inak nemáme bázu do budúcnosti. Ďakujeme, hovorí pán predsedajúci a slovo má teraz e, zástup Kyňa komisie. Nech sa páči. Ďakujem, predseda. Viem, že čas tlačí. Dôležité posolstvo, ktoré môžem povedať, to je e, podpora správe E, pani Merkis, by som zdôložnila zo pár dôležitých aspektov pre komisie. Odzneli tu. Je to význam e, e, rámcových podmienok, to sa objavilo už, už v správe pani Merkis od prístup ku kapitálu, k verejnému obstarávaniu, k medzinárodným dimenziám. To sa správa tej správy Takisto to povedal pán Cukalas. Takisto si myslím, že to bola pani Sartori, a vydal kvadras, ktorý v pozmeňujúcich návrhoch spomenuli význam inovácií a legislatívy inovatívnej. To je pre komisiu dôležité. Pokiaľ ide o definície, veľa sme tu hovorili o sociálnych inováciách, to e, ponechám bokom. Pos- pán Chacimákakis predložil pozmenujúci e, návrh, že komisia by mala definovať inováciu. Viem, že je tu množstvo definícií, akademických definícií. Komisia sa rozhodla pre pragmatický prístup a prístup, že bude konať. Predložili sme množstvo indikátorov, takých, takých kľúčových indikátorov a takisto tiež množstvo indikátorov, ktoré by nám umožnili nám, politikom, umožniť dobre navrhovať inovácie, dobre inovácie, dobre inovatívne politiky. Trošku ma naplňa starostiami tá časť správy, kde sa hovorí o potrebách malých a stredných podnikov, ktoré by mali už v tomto rámcovom programe mať záruky. Bohužiaľ, toto nebola tu požiadavka zárok, nie len záru, e, požiadavka pôžičiek. Be... Neboli tu náznaky, že tieto záruky budú vyžiadané. Spoločný e, strategický rámec určite dá priestor pre takúto problematiku. A pokiaľ ide o univerzity a ino, inovácie, a podnikanie. Toto je samozrejme veľmi dôležité. A tieto veci nie sú oddelené, je to ten spojený trojholník. Dialóg je veľmi dôležitý pre komisiu a máte určite e, podporu pani komisárky e, Vasiliu, ktorá vám určite poďakuje. A v správe nevidíme význam výz, e, malej fiskálnej konsolidácie, to znamená inteligentnej fiskálnej konsolidácie na národných trhoch. Ne, okresávame rast a jeho opatrenia. My neokresávame vývoj, e, výskum a tieto rozpočty. Bohužiaľ, to sa neobjavuje v správe, ale dúfam, že tento parlament súhlasí e, s týmto. A to sa dobre spája s poznámkami pani, pani, pani Satori. Potrebujeme primeraný rozpočet a primeranú verejnú podporu inovácií. Tu snaď uzavriem svoje úvahy a ďakujem vám za spoluprácu. Ďakujeme vám veľmi pekne. Pani eh, Merkis, ak chcete sa ešte ujať slova. Ďakujem vám, kolegovia, za vaše eh, eh, výborné príspevky. Vieme, že vaš, naša filozofia má úspech len vtedy, keď niekto iný, náš partner, vám dokáže veľmi dobre vysvetľať, aká je vaša politická filozofia. Ja vám chcem poďakovať za vašu, za, va, za vašu snahu. Súhlasím vám, s vami v plnej miere. Už niekedy sú v ideológii chybičky, že na jednej strane sa prostriedky len používajú, ale e, ide aj o prísun peňazí a to ste dobre zdôraznili. Myslím si, že by sme, že nie sme E, veľmi ďaleko od cieľa, kolegovia, a vzdialení v názoroch. Mali sme tu dobrú diskusiu o hlavne jednom aspekte, čo e, sa tu diskutuje. A to znamená, že asi sa zhodneme na tom a do veľkej miery, pretože sme hovorili len o sociálnych inováciách, ale nehovorili sme tie ostatné veci, ktoré sme nespomenuli, sú rovnako dôležité a to sa určite tiež zhodneme. Nikdy som nemala taký zámer, že sociálna e, inovácia by znamenala sociálne implikácie alebo prácu na sociálnych dopadoch. Súhlasím s pani Kavali, že toto je o procesoch, nie je to o sociálnych témach, o no, sociálnych dopadoch. Je, ide tu o prácu na procese ako skup, skupine. Ak je tu však problém definície, čo je sociálna inovácia, alebo ak máme rôzne pomenovania, tu súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že nepodporujme len e, jednu vec, pán Tošenovský, nepodporujme len jednu časť inovácií, neuprednostňujme jednu, pretože potrebujeme ich všetky. Súhlasím s vami. To je pozmenici návrh, ktorý ukazuje, že potrebujeme všetky tieto elementy, ak chceme byť úspešní, pretože to je podľa mňa rovnováha inovácií Všetky elementy musia byť správne, kým sa nám podarí e, úspešne pretaviť myšlienky na trh. Čiže áno, naozaj podporujem komisiu a jej líniu. Potrebujeme pod, pod priemyselnú politiku pani Sartori. Je to dôležitý prvok, preto výrazne vítam vlajkovú loď k priemyselnej politike, pretože tieto sa veľmi dobre doplňajú. Takže toto zdôrazňujeme ešte viac. Naozaj potrebujeme robustnú štruktúru, nie ako jeden z osamotelých aspektov, ale ako ten pod najpodstatnejší aspekt. Takže súhlasím s tými, ktorí to len zdôrazňujú. Pán Cokalas takisto posilňovanie vedomostného trojuholníka. Ja som vždy vyzývala k holistic, takému e, prístupu, predovšetkým s cieľom ukázať, že potrebujeme tieto špecifické elementy. A ak kolegovia sme vynechali tú inteligentnú fiskálnu konsolidáciu, už máme 9. apríla stretnutie tieňových spravodajcov. Tento aspekt môžeme e, opätovne nastoliť a pracovať na ňom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Merkisová. Ďakujeme aj za tú ponuku, že by sme spoločne našli riešenia na ťažké otázky, takže týmto môžeme tento bod programu uzatvoriť a chcel by som vám pripomenúť, že 12. apríla budeme hlasovať a dúfam, že týmto vlastne môžeme prejsť ďalej. Chcel by som privítať pani komisárku Vasilu nás, ktorá nie je takým častým hostom v našom výbore, ale to súvisí teraz s našou témou. Ale ona skutočne bude hovoriť k téme EIT. Všetci poznáte túto tému. Je to Európsky inštitút pre inovácia a technológie. Takže, pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, ctení poslanci, poslankyne, je skutočne veľmi príjemné, že som medzi vami a že môžem hovoriť o niečom, čo ma skutočne veľmi zaujíma. Ide o Európsky inštitút inovácia a technológie, ďalej i EIT. EIT je jeden z tých projektov, ktoré majú schopnosť kreovať našu budúcnosť. Má potenciál na to, aby uskutočnil zmeny v európskych inováciách, tým, že bude podporovať novú správu inovácie v Európe. Podľa mňa EIT reflektuje aj spôsob, akým my, Európania, sa venujeme výzvam inovácie. S integrovaným a spoločným spôsobom k spoločným cieľom, ale zároveň flexibilný, aby sme rešpektovali aj diverzitu všetkých aktérov. Za ostatné roky EIT od myšlienky prerastlo až do reality. Viem, že niektorí z vás v tomto výbore participovali na vytváraní základov EIT. Chcela by som sa vám všetkým poďakovať. Dnes EIT možno ešte iba malým plánom, ale rastie stále viac a viac k prosperite. Musíme ho ďalej podporovať a čo skoro budeme žňať úspechy našej práce. Dnes sme vytvorili nové a, novú a inovatívnu komunitu EIT, kde strategické smerovanie je zabezpečované riadiacím panelom úradu EIT a inovatívna práca sa vytvára prostredníctvom troch centier. Ide tu o tzv. znalostné a inovačné komunity, ďalej KIC. Tieto KIC spájajú do projektov PPP najlepšie, to najlepšie z Európy, tak z priemyslu, z vysokoškolského vzdelávania, ako aj výskumu. Čiže to sú tie oblasti, ktoré sú pre našu spoločnosť a budúcnosť dôležité. Čiže máme tieto tri KIC. Jeden súvisí s udržateľnou energiou, je to KIC Ino Energy, potom máme klimatické zmeny, v angličtine Climate Kick, a potom ešte informačnú komunikačnú spoločnosť, kde máme laboratória EIT, ICT. Po iba desiatich mesiacoch, čiže rekordný čas, podľa mňa, pokiaľ ide takéto komplexné partnerstva, už nejde iba o sluby, ide o veci, ktoré fungujú. A práve prostredníctvom týchto KIC komunít sme vytvorili európsky model interakcie medzi aktérmi tohto znalostného trojuholníka. Poprvé, KIC vytvárajú nové biznis možnosti tým, že podporujú podnikateľskú kultúru. Napríklad Kick Ino Energy predpokladá 20 nových projektov v období 2011 až 2013. Pokiaľ ide o ich správu, rozličné KIC majú skutočne príležitosť na to, aby túto logiku podnikania podporovali. Boli vytvorené ako právne entity, kde je jasná riadiaca štruktúra a sú tam aj výkonní riaditeľia. Takže je to určitý odklon od volakedajšieho tradičného multipartnerského prístupu. Našim cieľom je upútať pozornosť priemyselníkov a týmto spôsobom zabezpečiť, aby Európska únia prispievala iba 25% na celkový rozpočet KIC. Toto je jasný signál, pokiaľ ide o získavanie prostriedkov z iných zdrojov, predovšetkým pokiaľ ide o súkromných investorov. Po druhé, KIC nie sú iba virtuálne siete, majú silný geografický základ – sú zakotvené v ich lokálnych a regionálnych komunitách. Každý KIC pozostáva z 5 až 6 centier, ktoré sú regionálnymi centrami, ktoré pozostávajú z akademickej a výskumnej obce a inštitúcií, ako aj podnikov, ktoré sa sústredia na jednotlivé podtémy v rámci celkovej téme toho, ktorého KIC. Naprieč troch, tromi KIC máme 16 kolokačných centier od Barcelony do Berlína až po Berlín a od Štokholmu do Silesie. Tieto kolokačné centra majú potenciál na to, aby sa stali celosvetovými inovačnými klastrami. Po tretie, KIC umožňujú ľuďom získavať vzdelávanie a dávajú im týto novú moc do rúk. A to je vlastne novinka tohto konceptu. Vzdelávanie častokrát je ten nedostatkový prínos v klasických partnerstvách výskumu a priemyslu. V rámci týchto KIC poprvýkrát navrhujeme vytvoriť znalostný trojholník tým, že integrujeme tieto tri komponenty výskum, inováciu a vyššie vzdelávanie. Áno, KIC sa rozvinuli a rozvína, rozvíjajú akademi, e, vzdelávacie programy spolu s akademickými partnermi. Máme tu magisterské kurzy, PHD kurzy a letné kurzy, napríklad KIC Ino Energy, ako taký plánuje vzdelať a vyškoliť takmer 2000 študentov, doktorantov a profesionálov v priebehu ďalších troch rokov. Tento KIC začne už teraz na jeseň v semestri v rámci e, magisterských programov a ďalšie budú pokračovať e, budúci rok. Tento, tieto nové programy sa budú sústrediť na technické zručnosti, ale aj na podnikateľský rozvoj a rozvoj podnikania. Budú podporovať mobilitu naprieč rozličn- budú podporovať mobilitu partnerov, ktoré budú v rámci toho istého KIC, budú podporovať e, vnútorné partnerstva medzi podnikmi. Cieľom je, aby sme mladým, e, šikovným ľuďom dali správne e, zručnosti a znalosti na komp- pokiaľ ide o komplexné interdisciplinárne e, témy, ktoré by im pomohli zli, z, zvýšiť inovatívnu kapacitu v Európe a reagovať takto na požiadavky trhu. To je takisto kľúčové, ak chceme e, zmeniť to, ako mladí ľudia vnímajú podnikateľský sektor. Ale okrem toho, EIT je takisto živou organizáciou. Úrady EIT, ktoré fungujú v Budapešti, tam fungujú už takmer rok pokiaľ ide o získavania a návor pracovníkov. Tento pokračuje a do konca roku bude mať inštitút skutočne už plný potenciál. Pokiaľ ide o nadáciu EIT, táto takisto začala pracovať, tak ako sa to počítalo s tým v reguláciách, regulách EIT. Táto nadácia je ďalším inovatívnym elementom konceptu EIT a je prvým svojho druhu v kontexte Európskej únie pomôže EIT a aj IC projektom, aby získavali finančné zdroje zo súkromného sektoru. Som skutočne rada, že e, dozorná rada tejto nadácie pozostáva zo skúsených osobností, ktoré predseda pán Kristian Žurkan, ktorý je výkonný riaditeľ firmy Solvay. Dámy a páni, na úvode som povedala, že tento náš projekt EIT rastie, ale teraz závisí od nás, aby sme ho doviedli do štádia, že bude prekvítať, Tak ako to povedali členovia tohto výboru a dovolte mi teda, aby som sa vyjadrila ešte k niektorým bodom, ktoré sú podľa mňa skutočne kritické pre budúcnosť EIT. Do decembra predložím vám prvý strategický, prvú strategickú inovačnú agendu, kde jasne stanovíme priority EIT ako aj ciele na, ďalšie, na ďalších 7 rokov. Tieto budú kľúčové, pokiaľ ide o definíciu tematického zacielenia budúcich KIC, ako aj strategických aktivít, ktoré EIT má rozvinúť a zlepšiť v priebehu budúcich rokov. Takisto je môjim záujmom predložiť návrh, pokiaľ ide pozmenenie regul EIT v tých oblastiach, kde je to potrebné. Budem stávať samozrejme na skúsenostiach, ktoré sme získali a na to, ako sme sa poučili z tých prvých e, momentov spustenia KIC, aby sme skutočne tento model urobili ešte efektívnejším. E, počítam s vašou podporou a podporou vášho výboru, aby sme skutočne, skutočne spolu vytvorili budúcnosť EIT. Avšak tento rok je skutočne kľúčový, rozhodujúci, pokiaľ ide o miesto EIT, aké miesto teda bude mať v rámci budúceho e, viacročného rámca, pokiaľ ide o spoločnú strategi- pokiaľ ide spoločný strategický rámec pre výskum, tak ako to predložil môj kolega, pán komisár Georgan Quinn. Myslím si, že zacielenie EIT do tohto spoločného strategického rámcu pomôže vytvoriť synergie a predstaví koherentnejší, koherentnejšie prostredie inovácií v rámci EÚ. EIT takýmto spôsobom získa aj na viditeľnosti a bude mať prospech z lepších vzťahov, pokiaľ ide o ďalšie finančné zdroje EÚ. Takže týmto spôsobom podporujem tento pokrok. Avšak musíme si jasne povedať, pokiaľ ide o pridanú hodnotu EIT, kontexte obnovenej inovácie EÚ a v kontexte vyššieho vzdelávania v rámci Európskej únie. EIT môže skutočne byť e, kľúčovým, iba ak bude aj naďalej flexibilnou inštitúciou, to znamená e, inštitúciou, ktorá nebude nejako obmedzovaná, pokiaľ ide o tradičné mechanizmy financovania. Ako viete, EIT je charakterizované silnou úrovňou flexibility a autonómnosti e, pristupuje k podmienkám e, tak, aby KIC boli zaujímavé aj pre súkromný sektor. Má k dispozícii e, flexibilnú štruktúru riadenia a tým pádom môže operovať aj na základe flexibilných finančných pravidel. Nechcem teraz urobiť z KIC menej atraktívne e, projekty, ktoré by vlastne išli proti EIT. A v tomto kontexte spolupracujem veľmi úzko aj s, s komisárom Georganom Quinom. Som presvedčený, že sa môžem spo- som presvedčená, že sa môžem spoliehať aj na podporu členov tohto výboru, aby sme spoločne definovali ten správny spôsob, pokiaľ ide o získavanie finančných prostriedkov pre EIT, pričom by bola ponechaná a posilnená flexibilita a autonómnosť, ktoré sú dôležité pre úspech EIT. Vstupujeme do kľúčovej fázy budúcnosti EIT, ako som povedala, už trom výkonným riaditeľom KIC, s ktorými som sa stretla minulý týždeň. Teraz, keď už máme tu zriadovacie obdobie za nami, tak čakáme na výsledky. Tie sú kľúčové. Počítam na, s vašou spoluprácou v blízkej budúcnosti, ako aj s vašou politickou podporou, aby sme zabezpečili budúcnosť EIT, jej stratégiu a jej budúce financovanie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani komisárka, veľmi pekne vám ďakujem. A už predtým, ako začne diskusia, by som chcel povedať, že tento výbor skutočne veľmi rád a s veľkým záujmom, e, ako, ako v minulosti aj v budúcnosti, bude podporovať e, myšlienku EIT. Niektorí z nás už v Budapešti sme si pozreli, ako to funguje v, pra- v praxi a som si istý, že to bude skutočne zaujímavý projekt, ale teraz už sú na rade naši kolegovia, takže pán kolega Rivich, máte slovo. Mám tu šesť e, rečníkov, ktorí sa prihlásili, poprosím vás, jasné, pregnantné otázky. A potom pani komisárka bude môcť ešte aj odpovedať. Ja by som sa chcel poďakovať u pani komisárky. Nemám otázku, iba prozbu. EIT teraz skutočne sa zhostilo svojej úlohy veľmi dobre a ide tu v podstate o to, že aby sme e, zo 7. rámcového výskumného projektu alebo z iných programov tie znalosti, ktoré takto získame, aby sme to jednoducho zapracovali do nášho vzdelávacieho procesu, aby naši profesori a učiteľia, naši spolupracovníci v podnikoch, aby tieto znalosti dostali čo možno najrychlejšie k dispozícii. Nedalo by sa nejako zamyslieť nad tým, aby sme vytvorili novú komunikačnú stratégiu, aby tieto vedomosti klastrovaným spôsobom mohlo byť mohli byť posunuté týmto vzdelávajúcim pracovníkom. To by bolo pre vzdelávací systém veľkou výzvou. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, kolega Cukalas. Ja by som sa chcel pani komisárky niečo spýtať, ale zároveň aj privítať, že medzi nami je skutočne veľmi milé prekvapenie, že ste tu medzi nami pani komisárka, ktorá je zodpovedná za vzdelávanie mládeže a že sa jednoducho prebral na seba zodpovednosť aj za projekt EIT. Ja som si myslel, že projekt EIT je centrom inovácie a výskumu. Ja som sledoval začiatky celého projektu EIT veľmi pozorne. Už eh, keď to bolo zriadené za prvého predsedu Fokáta, a teraz by som sa chcel spýtať predsa len jednu jasnú otázku. Myslím si, že je veľmi dobré mať takéto prepojenie vzdelávania a výskumu a mali by sme nadviazať aj na kultúru. Myslím si, že tie príklady, ktoré teraz vidíme v súčasnosti v Európe, sú častokrát príkladmi, ktoré jasne zvýznamňujú tie problémy, ktoré tu máme a tie problémy sa týkajú tým, že často neparticipujeme na celosvetových výskumných projektoch. Európa má na to svoje vysvetlenia, ale napriek týmto vysvetleniam ešte stále nemôže ťahať tými nitkami celosvetovej, na celosvetovej úrovni. Obama už má 70 EIT v USA, ktoré tam boli zriadené. Takže v Číne napríklad máme informácie, že investície do e, výskumu sú poprvýkrát vyššie ako v Spojených štátoch amerických. A patent, pokiaľ ide o patenty, tak to až do 50% zase sa týka hlavne USA. Takže, pani komisárka, chcel by som skutočne vedieť, či takáto koordinovaná stratégia, ktorú sme tu predložili, bude do roku 2020 skutočne úspechom, pretože to vlastne má byť určité nadviazanie na Lisabonskú stratégiu Môžeme týmto spôsobom skutočne zintenzívniť naše úsilie. Podarí sa Európe obstať v konkurencii, ale to je kľúčová otázka, ktorú by som sa vás chcel spýtať. Ďakujem pekne, kolega van Nistleroy. Ďakujem pekne. Pani komisárka, sme skutočne radi, že ste tu medzi nami. To nám jasne dáva najavo, že tu vládne kolegiálna atmosféra a nie len tu, ale aj medzi komisármi, ale chcel by som teraz už prejsť k veci. Poprvé, v takejto náročnej fáze komisia podporovala myšlienku EIT tým, že vlastne tento, že pridala tento element inovač, inovácie do celého procesu, takže to je niečo, čo skutočne vítame. Týka sa to hlavne tých KIC súčastí a spomínala sa tu aj doprava. Rozvoj je veľmi dôležitý, ako vidíme, technologický rozvoj je veľmi rýchly a my musíme byť pripravení zhostiť sa našej úlohy, ktorá nám prináleží. Chcete do istej miery nezávislosť, autonómnosť, rozvíjať aktivity, avšak treba povedať aj to, že v rámci tohto celého spektra v rámci 7. rámcového projektu, pokiaľ ide o spoločné technologické iniciatívy, platformy a tak ďalej, Hm, častokrát tu ide o prelínanie jednotlivých projektov. Hm, nemáte z toho zlý pocit? Nedalo by sa to nejako zosúľadiť, koordinovať, namiesto toho, aby sme to iba duplikovali. Tieto KIC komunity, podobné iniciatívy tu už boli, čiže ako by ste to vysvetlili? Ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste prišli k nám. Aká náhoda, že ste prišli práve v čase, keď hovoríme o inováciách v Európskej únii. Takže by som sa chcela spýtať, akým spôsobom, ako vaša filozofia umožňuje prepojenie EIT centier v kontexte Európskej únie inovácií, pretože my sa snažíme reagovať na výzvy, ktoré sú tu v sociálnej oblasti a sme to načetli v našej správe. Vidíme, že sú to tri hlavné výzvy a tieto partnerstvá EIP, ktoré ste tu spomínali, tie by mohli byť ešte ďalším stimulom. Čiže keď sa pozriem na EIT, tie sú nezacielené na výzvy spoločnosti Sice ste sa sústredili na dôležité výzvy, ale nie na sociálne výzvy, pretože hovoríte o technológii, hovoríte tu o technológii a e, potom tu zase hovoríte o globálnych výzvach. Takže ako chcete zosúľadiť KIC komunity z EIC. Bude to súčasť? To by sa mi skutočne páčilo. A keď tu hovoríte o pozicionovaní EIT v kontexte viacročného rámca. Hovoríte o tom, že musí to byť dobre e, zacielené, ale čo to znamená, čo si pod tým predstavujete? A potom ešte tu máte inováciu, to je takisto niečo, s čím dopredu môžeme rátať iba, že to bude sa vyvíjať veľmi rýchlo čím budeme na to lepšie pripravení, tým to budeme môcť lepšie využívať. Takže súhlasím s vami, že potrebujeme flexibilné nástroje, flexibilné spôsoby, ako s týmto sa vysporiadať. Avšak nestačí iba flexibilita. Musíme jednoducho presadzovať tieto nové myšlienky čo možno najcieľa vedomejšie. Vždy je najťažšie spustiť niečo, potom to už ako keby išlo aj samé. Takže ako náhle už tento celý projekt získa, rýchlo získa tú hybnú silu, Mali by sme sa sústrediť na to, aby sme sa už neocitli v, v tej fáze, kde sa to pohybovalo veľmi pomaly. Romano Jordan Cizel. Ďakujem pekne, Romana Jordan Cizel. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, za vaše úvodné slova. Ja som bola... Uh, eh, ja, ja som v mene EPP, vás pravda a rada by som bola, aby tento inštitút eh, začal čo najskôr pracovať. Mám pre vás 5 otázok, alebo pár otázok. Povedali ste, že do decembra spustíte, alebo vytvoríte prvý spoločný, prvý spoločný strategický rámec. Vieme, že máme myšlienky, eh, námety, v rámci stratégie Európa 2020. A to, tam sú všetky tri KIC v rámci EIT. A ja by, mňa by zaujímalo, ako vy vnímate e IT v rámci strategickej vízie do roku 2052. Otázka. Vy ste povedali, že vypracujete návrh na zmenu legislatívy o EIT. Môžete nám k tomu dať trochu viac informácií už dnes, takže čo treba aby sa zmenilo. No a ešte v EIT je 16 centier a mňa by zaujímalo, či nám môžete niečo povedať ku geografickému rozdeleniu. No a ďalšia otázka, aká je, alebo aké bude inštitucionálne rozdelenie, aké, aké ako budú zapojené malé stredné podniky, inštitúcie a univerzity do činnosti EIT, aké budú ich príspevky. No a ďalšia vec, hovorili sme o označení EIT v rámci legislatívy o informačných technológiách, takže isté označenie pre ktoré by sa mohli rozhodnúť podniky ako dodatočné označenie pre vzdelanie na tejto úrovni. Takže ako pokračuje tento projekt? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ja by som možno ešte rád dodal sám jednu otázku, pretože si myslím, že EIT je jeden z najlepších projektov, ktoré máme No, ja by som sa spýtať, či máte nejakú predstavu o tom, čo sa týka finančných otázok. No, je to väčšia požiadavka do ďalšieho obdobia alebo nie. Takže aké budú priority vrátanie inovácií a výskumnej politiky. A v tom je EIT veľmi dôležitá vec. A posledná pripomienka pani Kavajo Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, že ste dnes prišli. Je mi ľúto, že som prišla neskôr, ale musela som ísť na zasadnutie e, roz výboru pre rozpočet. Ja ďakujem komisárka Vasiliu a komisie, komisii za prvé kroky v rámci EIT. Je to veľmi zaujímavá myšlienka. Je to dobré, ale je to v kritickej chvíli, pretože teraz sme v takom okamihu, keď EIT môže rásť, konsolidovať sa alebo nie. Máme pred sebou veľmi dôležité dokumenty. Máme, čaká nás, čakajú nás rokovania o rozpočte budúci rozpočtový rámec, rámcový program, vzťahy medzi rámcovým programom, medzi e IT a programom CIP. Takže v tomto výbore a konsolidácia EIT. No a ja by som chcel komisii, komisiu požiadať alebo povedať, alebo odporúčiť, my podporíme vaše odporúčania a vytvoríme skupinu priateľov EIT. Ja budem mať tú čest eh, je predsedať. A myslím, že to bude skupina, ktorá sa bude venovať diskusiám spolu eh, s kolegami, ktorí sa k nám chcú pridať. Aby sme hľadali eh, riešenia do budúcnosti, hlavne čo sa týka financovania. Ja som veľmi rada, že v budúcom budúcej správe o rozpočte v rámci naš, správ, správy našho kolegu Gariga Poledu je e, odvolávka na e, náležité financovanie EIT v ďalšom rozpočte po roku 2013, takže je to na ITRE alebo aj v iných výboroch. Chceme pomáhať EIT, aby sa ďalej rozvíjal a prispieval k inováciám a konkurencieschopnosti v Európe Ďakujem pekne. Dobre. Takže to, toľko k otázkam a podnetom. No teraz pani komisárka, vy máte príležitosť odpovedať na niektoré otázky, asi nie na všetky, ale na niektoré z nich určite. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel povedať ďakovať pani Kavajo, pretože ona e, súhlasila, že bude predsedať tej skupine priateľov EIT. No a táto skupina je prístupná pre všetkých, ktorí majú mm, to záujem, ktorí by sa chceli dozvedieť niečo viac o EIT a ktorí chcú EIT pomáhať v rámci jeho rastu. Zatiaľ my týždňami stretli raz poprvýkrát, ale už teraz sa pripravujeme ďalšie zasadnutie konca mája. No a počas toho chcem pozvať výkonných riaditeľov troch KIC, aby sa stretli s priateľmi a otvorene s nimi diskutovať o tom, aká je situácia, kam chcú ísť, aký je pokrok a tak ďalej, je veľmi dôležité, aby sme takto komunikovali. A to s osobami, ktoré riadia KIC. Samozrejme, e, čoskoro vám oznámim dátum. No a ďalej treba rozlišovať medzi všetkými paralelnými iniciatívami, ktoré existujú a charakterom EIT. Ako som už povedala, tak poprvýkrát je vyššie vzdelanie súčasťou tohto partnerstva a je veľmi dôležité, hlavne v záujme dosahovania cieľov vytýčených v našej stratégii do roku 2020, tak vzdelanie, vzdelávanie je centrom tejto stratégie. No a jedným zo spôsobom, ako to dosiahnuť, je podporovať excelentnosť. No a teraz sa, tomu, čo povedal pán Cukala, no samozrejme, v Európe sme v meškáme hlavne čo sa týka inovácií a výskumu. Ale práve preto potrebujeme tento inštitút podporiť, ak žiadame od vláda úspory v rámci národného hospodárstva, tak to vidíme, že v troch oblastiach by mali investovať viac, a to sú oblasti inovácií, výskumu a vzdelávania vzdelávanie dôležité na všetkých úrovniach, ale v rámci EIT ide predovšetkým o ďalšie školy, vysoké školy. No a ďalej by som chcela povedať niečo k prístupu pani Merkies k sociálnym výzvam, spoločenským výzvam. Ja si myslím, že elektrika aj C sa snažia vyriešiť tie veľmi dôležité zmeny spoločnosti, pretože energetika hlavne dnes po udalostiach a nešťastie v Japonsku sú veľké výzvy, klimatické zmeny sú výzvou, no a IKT myslíme je jedným z najdôležitejších nástrojov naše vzdelávania, pretože a o to požiadam aj KIC a IKT mi pomohli, pretože chcem pomôcť a výzvať členské štáty, aby IKT, informačné a komunikačné technológie, sa stali súčasťou školských osnov. Ale je dôležité podporiť naše vzdelávacie systémy. No a čo sa týka budúcnosti, tak je na riadiacej rade EIT je rozhodnúť, do akých oblastí sa chcú rozširovať. No a to samozrejme bude aj súčasťou strategickej inovatívnej agendy, ktorá bude predložená komisii koncom mája, začiatkom júna a je na komisii vážiť, či všetky alebo koľko z týchto návrhov sú platné a budú reagovať na spoločenské výzvy. Samozrejme, keď predložíme vám a rade našu stratégiu, tak je tiež na vás s nami o tom diskutovať. Samozrejme, konzultácie začnú v apríli a skončia v júni. Ste vyzvaní a ja veľmi rada si vypočujem vaše názory k EIT. No a môj osobný názor je taký, že by sme nemali zvyšovať počet uh, ďalších KIC. Ja som za stabilný, pomalý rozvoj. Chcem sa pohybovať na stabilnom základe. Takže pár KIC naviac v poriadku, ale nie príliš veľa, tak aby skutočne sme dosahovali tú excelentnosť, o ktorú nám ide. Aké zmeny navrhnem, to bude závisieť od hodnotenia, ktoré práve prebieha. Musíme zistiť, ako sa ďalej rozvíjajú KIC, aký, s akými problémami sa stretávajú a budeme sa pomocou zmien zmien, zmeniť veci tak, aby sa krajice mohli v budúcnosti lepšie rozvíjať, čo sa týka kolokácii. Mám tu tri dokumenty, ktoré podávajú základnú informáciu, základné informácie o troch KIC. To sú kolokácie a ja vám to nechám a budete mať kópie Môžete si prečítať, no a no a ten dobrá spolupráca medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania z tohto regiónu, podnikmi z tohto regiónu a výskumnými centrami z týchto regiónov. Takže my sa snažíme skompletizovať vedomostný trojuholník na všetkých týchto troch územiach, ktorých je približne 16. Označenie EIT, tak ako ste povedali, je dobrovoľné, ale mnohé univerzity už prijali tú myšlienku a oni začnú už tento semester udelovať magisterský titul. Takže, tak ako sme povedali už na začiatku, trvalo 10 mesiacov, aby dohoda bola podpísaná aby boli pridelené prvé granty, ale všetky začiatky sú ťažké. Hlavne, ak sa zaoberáte niečím veľmi inovatívnym. Ja si myslím, že toto je inovatívne, to ambiciozne partnerstvo a už pri podpise zmluvy a už podpis zmluvy ďalší postup je veľmi pozbudivý, no ja dúfam, že som zodpovedala. Aha, teda ešte k financovaniu. Ja som povedal, že len 30% eh, poskytujeme financie, ale to je, sú financie, pomocou ktorých snažíme im pomôcť, aby získali financie aj z iných zdrojov a práve preto v rámci pravidel EIT máme ustanovenia o zriadení nadácie EIT, ktorá má jeden účel, ako získať financovanie zo súkromných a verejných fondov zdrojov. Ja vám nedokážem povedať, aké budú modely financovania predtým, než sa rozhodneme v koľkých oblastiach do koľkých oblastí sa rozšírime a koľko KIC bude existovať. No dobre, ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za vašu návštevu. A ja ďakujem aj za vaše odpovede. No a výboru chcem pripomenúť, že 25. mája sa budeme opätovne zaoberať touto témou. A to stroma zástupcami z KIC, takže dozvieme sa nové veci, pretože to je aktuálny proces. No dobre, ďakujem pekne. Myslím, že všetci sú nadšení z toho, čo všetko stalo, ale ešte niečo chcete doplniť. Áno. Ja myslím, že som zabudol na jednu vec, ktorú by som nechcela nechať nezodpovedanú. Hlavne pani Merkiesk, vaše otázke o, o tom, ako spolupracovať s pani Gegan Queen a IP v rámci jej snách o zaradenie do jedného systému. Ja komunikujem veľmi intenzívne s pani Gegan Queen a snažíme sa vytvoriť synergie medzi vecami, ktoré chce ona spúšťať. Myslím, že zatiaľ Eh, je to jedna vec o eh, zdravom starnutí, ale pretože chceme využívať synergické efekty v rámci tohto EIT eh, e v budúcnosti, ale EIT má úplne inú štruktúru, je to obchodná motivácia a vzdelávacia motivácia, ale chceli sme tiež vytvoriť KIC o zdravom starnutí Takže ak sa tá to myšlienka zmení na realitu, zatiaľ vám neviem povedať, či to tak bude, ale vy ste ma ste my musíme sa zamýšľať nad prácou, vyhnúť sa a, alebo dvoch vecí naraz na využívaniu a, tých najlepších vedomostí a našich expertov. Ďakujem veľmi pekne. A to je všetko zatiaľ k tomuto bodu a tešíme sa na vás niekedy v budúcnosti. No, teraz dáme ďal, ďalší bod dnešného programu, ktorý by mal byť posledným a to je účinná stratégia pre súroviny v Európe. Ako prvý dostane slovo kolega Butikofer. Nech sa páči. Ďakujem Ako prvú vec snáď by som sa chcel osobitne poďakoval pánu Hökmarkovi aj vám, že ste umožnili vôbec prehodiť program takýmto spôsobom, aby že som to mohol spojiť aj s trialogom, ktorý som musel navštíviť. Zo so pár poznámok na úvod. Inak potom som zvedavý na vaše komentáre a e, doplnenia, vysvetlenia, kolegovia. Štyri poznámky. V prvom rade by som sa veľmi sebakriticky vyjadril a poprosil aj komisiu o zhovievavosť pri formulácii, ktorá návrhu tejto správe je ktorá totiž hovorí, že substitúcia sa vôbec nedeje. To nie je predsa pravda. Môžeme o tom naďalej diskutovať, či substitúcia je dostatočne e, e, ocenená, či tu chceme byť e, ambicioznejší. Nie je však pravdou, že by to komisia bola bývala prehliadla. Mm, niektorí kolegovia mi prezentovali nápady. Za to sa chcem poďakovať napríklad kolegu Panajotovi, ktorý e, tu uviedol niekoľko veľmi e, uchopiteľných myšlienok a dúfam, že i ďalšie príspevky túto správu ešte viac ehm, vycizelujú. Snáď je tu ešte zo pár vecí, ktoré treba spomenúť. Tak trochu vidím problém v tom, že priestor nepostačoval na tematizáciu všetkého, čo by sme boli bývali chceli, e, tematizovali. No a po tretie, správa bola pôvodne navrhnutá a koncipovaná po anglicky a napríklad nepreveril som celkom presne teraz ešte e, anglic, e, nemecký preklad, ale minimálne na jednom mieste nemecký preklad možno označiť, tak povediac, e, za, za zavádzajúci, ak nie priamo chybný. Chcel som na to poukázať. Tu sa hovorí, ja vám to teraz prednesiem, budem citovať, aby nedošlo, nedošlo e, k nepochopeniam. Tu sa hovorí v angličtine, v pôvodnom texte, points out that effective governance of raw materials of is key to effective strategy a v Nemčine je to preložené, poukazuje na to, že účinná, uh, účinné riadenie surovinovej politiky je kľúčom k účinnej politike. Myslím si, že to sú dv, e, dva, dve rozdielne topánky jedného páru, e, keďže väčšinu nás posudzujú podľa anglického textu, chcel som na to poukázať. Ďakujem. A teraz začneme s príspevkami. Pr- najprv snáď musím vyzvať tieňových spravodajcov. Pán Panajotov je prvým. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, rád by som na úvod vyjadril svoje poďakovanie pánu Butikhoferovi za vynikajúcu fenomenálnu správu. Táto správa je rozhodujúca pre Európu, pretože 300 miliard e, eur e, v tejto situácii Európa každoročne vynakladá na kľúčové priemysly, mobily, počítače a tak ďalej. A mnoho z týchto zdrojov e, z, z Afriky, Kanady, Číny. A ak nájdeme spôsob kresať tieto prostriedky, tak by sa malo zisťovať, ako sa mohli už tieto peniaze presmerovať do e, medicíny, kultúry, vzdelávania. Je možné snať podržaním si väčších prostriedkov potom povedať Európanom, že nebudú E, nikdy nebudete trpieť, pretože nájdeme spôsob na eliminovanie budúcich kríz. Správa táto ma veľmi uspokojuje, pretože spomína problémy, ale aj spôsoby, ako ich e, prekonať. Rád by som spomenul diplomáciu. E, surovín, pán Lutikofer. Pokiaľ je infraštruktúra suroviny, nuž, E, Európa používa a zavádza množstvo prostriedkov do nových technológií, zariadení, zisťovaní v týchto oblastiach, ale Európa zatvára väčšinou banské technológie. Je to však k dispozícii v rôznych krajinách. Je dôležité pomôcť vyriešiť problémy a dodávať Európe suroviny. To je veľmi dôležité Ďalšie poznámky. It's possible to think Dôležité je tiež e, pomýšľať na e, znovu otvorenie určitých baní v Európe, pretože keď e, v 90. rokoch a ďalej sa uzatvárali bane, boli to iné dôvody. Ekologické, sociálne, politické, ale hlavne ekonomické. Chcem len pripomenúť to, že tonáž e, e, e E, tonážná cena za meď v tej čase e, e, bola okolo tisíc dolárov a dnes je to nejako 10 tisíc dolárov a to sa týka aj zinku, molybdénu a iných zdrojov. To by zviedlo možno k úvahám znovu otvorenia určitých baní. Napríklad v Bulharsku je, je olovo, zinok, zlato, meď a je dôvod teraz na to pomýšľať. No, uh, Mr. Butikofer, but you mentioned for a given short term period, for example, and etc. I think that Europe needs always... Na určité obdobie a, a tak ďalej a tak ďalej spomínate e, krátke obdobie, ale my nepotrebujeme krátke obdobie. Ďakujem ešte raz, pán Bütikofer. Šimanský. Pán Šimanský. Um predstavené sprawozdanie. Ďakujem pekne za predloženú správu. Myslím si, že je to veľmi dobrá, dobré východisko na diskusie. Máme tu veľké možnosti e, širokého, e, širokej zhody v ITRE. Texty, ktoré nie sú povahou e, legislatívne, ktoré sú deskriptívnejšie, ktoré reagujú na podobné popisy komisie, Dôležité je vyvážiť všetky slova. Táto správa by trošku viac mala e, zdôrazniť e, doplňujúcu a vyváženú, vyváženú povahu všetkých tých nástrojov, ktoré máme, pokiaľ ide o suroviny, re, recyklovanie, efektivita obchodnej politiky a použitie našich vlastných prostriedkov. Myslím, že by sme nemali diskriminovať žiadny z týchto oblastí. Každá z nich má výraznú úlohu v boji proti problémom surovinového charakteru. Využívanie našich vlastných zdrojov e, musí byť podmienené e, environmentálnymi e, obavami, očakávaniami ďalej. V Natúre 2000 to je rámec, e, ktorý treba operovať e, v Myslím si, že v týchto podmienkach recyklovanie a nová efektivita e, a normy v tejto súvislosti dopadové štúdie takýchto nových noriem, nož to by malo byť rovnako dôležité. Priemysel v Európe robí veľa, pokiaľ ide o recyklovanie. Rovnaký postoj pri nastolovaní nových eh, podmienok by nebol na mieste. A to isté platí aj pokiaľ ide o nové pokusy použiť staré, staré skládky. Myslím si, že by sme nemali zabúdať na tieto otázky. Bezpečnosť, a strategické aspekty, to by sa malo viac podčiarkovať v politickej úrovni tejto správe. Aj pri energetickej bezpečnosti treba e, pomýšľať na obavy, ktoré sa tu objavili. Bezpečnosť surovín, e, vonkajšia služba, všetky tieto otázky, pretože táto otázka nie je politicky neutrálna. Takže nie je potrebné teraz aby naša diplomacia, ktorá vzniká, aby brala takúto zodpovednosť na svojich pleciach, pretože to by znamenalo, že máme e, e, väčšiu medzinárodnú viditeľnosť, teda toto vyváženie, zavedenie politických aspektov do správy. Myslím si, že sme veľmi blízko k širokej zhode v tejto otázke. Ďakujeme ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Marita Úskov je tieňom za e, SAD, takže tu, e, ale nemohla tu dnes byť a tak ma poprosila, aby som v jej mene povedala niečo za skupinu. Samozrejme, v prvom rade by sme chceli pánu Butikeferovi poďakovať za vynikajúcu správu. Sú tu veľmi zaujímavé návrhy, ktoré predkladáte napríklad zlepšenie tých e, efektivity tých, tých 3% e, e, HDP, eco-leasing, eco-management, toto všetko je veľmi, veľmi zaujímavé. Podľa súhlasíme aj s, e, so závermi pána Butikofera, že komisia by mala tú iniciatívu pre komodity a suroviny by mala oddeliť. Nie je to zmysluplné tak, ako to bolo doteraz riešiť tieto v jednom oznámení spoločne. Iniciatíva k surovinám a tie otázky sú nezávislé od otázok komoditných trhov a, trh, a cien na, na, na ceny na komoditných trhoch by nemali skresliť otázky e, surovín. Z pohľadu e, skupiny SAD je dôležité, aby iniciatíva plne zvážila rozvojovú spoluprácu a záujmy najmenej vyvinutých krajín. Máme zhodu s spravodajcom, že politiky EÚ k rozvojovej spolupráce nie sú nástrojom, ktorý by mala EÚ používať na podporu svojich ekonomických záujmov v surovinovej oblasti. Treba jasne povedať, že iniciatíva o surovinách musí nasledovať všetky princípy politiky koherencie pre rozvoj. Politiky musia zabezpečiť, že získavanie surovín v rozvojových krajinách vychádza spravodlivého prístupu, rovnocenného e, vzájomného partnerstva. Iniciatíva o surovinách nesmie prispieť ku korupcii, k zlému spravovania a, a k novému, novému kolonializmu. Z nášho pohľadu, a predovšetkým z pohľadu Marity, ktorá je samo, sama zo Švedska, táto bani, banická oblasť, banský priemysel, oblasť výrazného rastu a my by sme chceli zdôrazniť veľký potenciál rozvoja našich vlastných banských zdrojov. Musíme robiť oveľa viac na rozvoj vlastných zdrojov a tieto veci sa dajú e, ešte dopracovať vo vašej správe a my predložíme špecifické pozmienice návrhy v tomto ohľade. Veľmi ma teší, že vidím, že pán Butikofer e, zdôrazňuje v správe efektívne využitie zdrojov, recyklácia, náhrada. Toto je veľmi dôležité a s týmto obsahom aj výrazne súhlasíme. Ja som presvedčená, že veľký potenciál severnej časti Európy neobsahuje ale plne, pl, plnú, plný súhlas s trvale udržateľným využitím súrovín spoločne. Mnohé sa ešte musí udiať v Európskom parlamente a Európsky parlament mal mať vedúcu úlohu. Určite tu budú určite doľadne v správe. Myslím si, že by ste sa nemali báť, že e, príde veľa pozmeňujúcich návrhov, ktorí by veľmi, veľmi e, e, rozšírili vašu správu. Ďakujem. Mr. Gierek. Pán Gierek. Ďakujem, pán predseda. E, pogratulovať pánu... Ja si tiež... Ja by som tiež chcel poblahoželať pánu, pánu Butikeferovi k správe je to dobré východisko pre správu záverečnú. Keďže sa tu spomínajú najdôležitejšie témy, vychádzajúc z tohoto si stále myslím, že že pozícia tejto správy naozaj bude veľmi e, prioritná, pretože e, daná téma je veľmi dôležitá, pretože zdá sa, že Európska únia ignoruje určité otázky týkajúce sa spracovávateľského priemyslu. Tento priemysel sa rozvinul pôvodne s vysokou pridanou hodnotou a potom priemysel surovinový zaostával suroviny a tento priemysel si vyžaduje e, vysokohodnotné investície, dlhotrvácne e, investície. Treba splniť dodatočné požiadavky. A to je tá úloha, ktorú musia zohrávať vlády v tejto súvislosti. Bohužiaľ však veľmi silné medzinárodné trusty sa e, snažia stanovovať svoje vlastné podmienky a to sa týka aj, e, aj, aj e, rúd z Číny. Ešte konkrétne poznámky e, z mojej strany. Úhrnom sú tri. Prvá sa týka sa týka bodu 1 v kapitole stratégii eh, energetiky eh, surovinovej, tu nesmieme zabúdať na energetickú problematiku. A poviem vám aj prečo. Pretože akákoľvek surovina sa dá prepočítavať na energetické hodnoty a zdroje, ktoré ešte máme, E, nema, nemajú finančnú hodnotu. Táto finančná hodnota sa pridáva pri spracovaní. Na to treba myslieť a takisto by sme mali hovoriť o spotrebe energií, e, súrovín a, a prefabrikátov. A ešte ďalšia poznámka, ktorá sa týka nielen surovín, ale tiež e, ovzdušia a vody. Ovzdušie je veľmi dôležitá surovina. hlavne pri výrobe eh, dusíkových eh, kr, eh, ďalej krmív. Takisto mám sklon podporiť ten, ten koncept substitúcie. A tu ma napadá stavebný priemysel, pretože stavebný priemysel v Európe svoje prístupy mení smerom e, k budovám pôvod, e, dreveným od pôvodne budov, budov e, betónových. A to je jeden z, mno, z mnohých prí, príkladov substitúcie. A toto je priamo súvisejúce so spôsobom, akým spotreba, ako, ako spotrebovávame veci, ako žijeme trošku taká filozofickejšia vec. Pokiaľ ide o podrobné a pozmenujúce návrhy, už je ich množstvo. Mám však tiež pocit, že táto správa bude na vysokom piedestále v porovnaní s inými energetickými správami, pretože energetika a suroviny sú rovnocenné. Ich hab noch eine Reihe von Wortmeldungen. Mám tu ešte pár rečníkov, ktorí sa prihlásili, tak myslíte prosím vás na čas, ktorý máme k dispozícii. Pán kolega Benson. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za výbornú správu. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali strategický prístup k tejto téme. Pokiaľ ide o kritické súroviny, ako napríklad cenné zeminy, Vieme a dozvedeli sme sa aj správe, že Čína až 97% týchto súrovín dodáva. Takže skutočne mám určité obavy v rámci priemyslu Európskej únie a inovatívnych podnikov v Európe. Pokiaľ ide o túto súrovinu, tak správa uvádza, že že diplomácia surovy, kde spomíname Latinskú Ameriku, Áziu a Čínu, ale pokiaľ ide o tieto vzácne zemi, tak je tu veľký potenciál, pokiaľ ide o ťažbu v Grónsku. Mm. Je to strategická téma. Grónsko ako taká nie je členom EÚ, ale je, je vlastne je vlastne krajinou, s ktorou by sme mohli v budúcnosti spolupracovať. A preto tu máme aj z roku 2006 rozhodnutie rady, pokiaľ ide o doho- partnerskej dohode. Pôvodné smerovanie rady bolo, aby sa tam zahrnulo vzdelávanie, zdroje, ale v podstate v finálnom dokumente jediný, jedna oblasť, na ktorú by sme sa mali zamerať, potom ostalo iba vzdelávanie Grónsko je partnerom Európskej únie, ktoré má veľmi dobré vzťahy s Dánskom. Európska únia momentálne rokuje o dohode, pokiaľ ide o diamanty. Partnerská doho- pa- dohoda o partnerstve z rady momentálne prechádza revíziou a myslím si, že je dôležité, aby sme požiadali komisiu, aby tento, túto strategickú oblasť, teda povedali o vzácne zeminy, aby jednoducho sa zamysleli aj nad týmto problémom, pretože je to viacero spôsobov, ako sa dá dospieť k dohode. Ja na tom nerozhodujem, ale viem, že Číňania nadviazali kontakty s Grónskom. Vidíme, že Číňania sa snažia riešiť situáciu operatívnejšie a preto aj Európska únia musí v tejto oblasti konať. Frau Kollegin Merkis, once again. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán predseda. No, tak ako už povedal, povedal spoluprávodajca v Envy, pokiaľ ide o suroviny, takisto by som chcela povedať pár slov. chcela by som sa poďakovať za túto skutočne informatívne veľmi hutnú štúdiu, kde sa zvýznamnili viaceré aspekty, ktoré tu boli spomenuté. Takže v tomto sa zhodujeme. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali hĺbkové analýzy na úrovni EÚ, aby sme identifikovali všetky možné možnosti. A v tomto sa zhodujeme napríklad aj v myšlienke vyhodnocovania ktoré bane by mohli byť ešte znovu otvorené, aby sa dali ťažiť produkty a suroviny, ktoré sú dôležité. Ako sme načrtli aj v, v rámci tejto priemyselnej vlajkovej stratégie. Ešte stále je tu veľa vecí, ktoré nie sú spomenuté, zapracované do textu. A to sa napríklad týka aj témy opätovného využívania produktov alebo surovín, recyklácie. Ale recyklácia ako taká, to sa týka aj z opätovného využívania. Myslím si, že tieto dva konkrétne termíny sú podľa definície odlišné, pretože to by jednoducho to by jednoducho umožnilo takéto suroviny využívať dlhodobejším spôsobom. Takže rada by som navrhla aj možnosť iných ekonomických hospodárskych modelov, aby sme zlepšili situáciu ohľadne recyklácie a skutočne sa teším na spoluprácu so správdajcom, pokiaľ ide o zlepšenie spolupráce, pokiaľ ide o, o túto tému. A takisto by som sa vás chcela spýtať, pán Butikofer, či by nebolo možnosťou žiadať e, zakázanie pozemných baní v oblastiach, kde to je kritické, aby sme mohli <clears throat> využívať lepšie recykláciu. Pani Kvadras, kolega pán Kvadras, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel takisto pánu Budikerovi poďakovať sa za správu. Vyjadrím sa veľmi stručne. Vyjadrím sa k tým trom kľúčovým oblastiam. Ide tu medzinárodné dodávky, udržateľné dodávky surovín. Zdieľam názor pána spravodajcu, pokiaľ ide o veľkú potrebu Európskej únie, aby sa koordinovala dodávka surovín a zároveň, aby sa aj využívali čo možno najlepšie štruktúry, ktoré už máme, ako napríklad VTO alebo bilaterálne dialógy. Avšak musíme si uvedomiť zodpovednosť, pokiaľ ide o podporu držateľného rozvoja v partnerských krajinách. A potom je tu druhá oblasť, udržateľná dodávka v rámci Európskej únie a to sa týka troch vecí, ktoré by sme mali zdôrazniť tri záležitosti, ktoré sú vzájomne prepojené. Ide tu o záležitosť, kde subsidiarita musí byť rešpektovaná, úloha na Európskej únii musí byť taká, aby tu bola ko- koordinácia a riešenia, ktoré prichádzajú z hora smerom nadol, ako napríklad výročná ročenka o surovinách, ako to načrtol aj spravodajca v oceku 15 a potom legislatívne postupy, ktoré sú takisto častokrát prekážkou. A to, aby sme podporili myšlienku zjednodušenia nákupov, to je dobrý, dobrý návrh, tak ako to navrhol pán spravodajca, a preto vítam aj návrh, aby sa vytvorila služba, geologická služba v rámci Európskej únie. Však nič sa tu nehovorí o tom časovom priestore, ktorý je potrebný na potrebný na vybavenie povolenia na e, ťažbu. Takisto je pravda, že je tu veľa administratívnych problémov, ktoré súvisia s životným prostredím. A tým sa dostávam k tretiemu bodu, ktorý som chcel v tomto kontexte spomenúť. Na poslednej, v rámci poslednej diskusie niektorí kolegovia poukázali na skutočnosť, že v niektorých krajinách ktoré majú potenciál ohľadne súrovín, sú ochránené zóny, ktoré sú veľmi veľké. Napríklad v mojej krajine, v Španielsku, ako som už mi uviedol, až 30 teritória našej krajiny je, spadá pod Natura 2000. Čiže možno, že by bolo zaujímavé preskúmať možnosti, aby sa zjednodušil administratívny postup Samozrejme, aby sme ale aj dodržiavali podmienky ochrany životného prostredia, predovšetkým, ak ide o udržateľné, udržateľnú ťažbu. Takže v tomto zmysle si viem predstaviť, že by sme mohli používať nejaké logo alebo označenie a to by sme mali preskúmať. A potom ešte ten tretia oblasť je recyklácia. V niektorých krajinách, znovu Španielsko spomeniem, využívame najviac skládky, pokiaľ ide o nakladanie s odpadom. Čiže návrhy, ktoré tu spomenul pán spravodajca, tieto sú dôležité. Možno tieto ciele 3% HDP je možno príliš ambiciózny cieľ, ale v každom prípade vítame návrh na to, aby sme vytvorili spoločnú komitológiu a metodiku, aby sme využívali spoločnú spoločné postupy. Pán Rujbich, ďalší rečník. Ja by som sa chcel takisto poďakovať u pána Beauty Kofera, pretože táto správa načrtla určité oblasti, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, napríklad finančné trhy a fyzické trhy tieto by sme mali vnímať oddelenie, tak ako to tam je uvedené. Trhy so surovinami však majú svoj vlastný vývoj, vlastný priebeh, či otázka je, aká tu je transparentnosť, ako sa dá v tejto oblasti potom skutočne zabezpečiť, že aby nebolo narušené, aby neboli naručené stabilné dodávky surovín tá ročenka, tá výročná správa, to je niečo správne, ak budú krajiny v tomto ohľade spolupracovať, aby sme jednoducho využívali spoločné znalosti a poznatky. Tu by Európska komisia mohla prevziať na seba koordinačnú úlohu a tie synergetické efekty, pokiaľ ide o spracovanie odpadov a vedľajších produktov, to by sme mali podporiť, to je úplne jasné aj pre nás v tejto oblasti správy je pre nás dôležité, a tu sa vrátim k tomu, čo povedala pani Merkins, ide to inovatívnu Európu. Chceme vytvoriť pracovné príležitosti, chceme investovať do Európy. Chceme, aby Európa sa pohla v tomto zmysle smerom dopredu. A otázka Natúry 2000 je dôležitá a vítam to, čo povedal pán kolega Beautykofer. Nemôžeme tu ísť proti jednotlivým cieľom, ale musíme ich zosúľať, musíme nájsť rozumné riešenia, ktoré by sa potom dali aplikovať tak, aby to bolo prospech veci. Tie systémy, ktoré tu boli navrhnuté, pokiaľ ide o recyklačné miesta, tam musíme dodržiavať určité štandardy, to takisto je výborná myšlienka, ten uh, partnerstvo, inovačné partnerstvo na úrovni EÚ, takisto niečo, či by sme možno v 8. rámcovom výskupnom rámci nemali navrhnúť nejaké klastrové riešenie. A pokiaľ ide o kooperačnú stratégiu s Čínou a s ostatnými oblastiami, tu by sme sa možno mali pokúsiť o nejakú spoluprácu s VTO, aby sme sa spoločne zamysleli, aby v prípade bilaterálnych obchodných dohôd sme mali notifikáciu s prostredníctvom VTO, aby tá koordinácia jednoducho cez VTO bola v budúcnosti v kontexte tých bilaterálnych dohôd odobrená. A problematické sú ešte pre mňa v tejto sprave určité návrhy, ktoré súvisia s nedostatkom surovín. Týka sa to len priemyslu máme tu konkrétne dopady na pracovné miesta. S týmto musíme počítať. Preto možno dostatočné zásoby alebo konkurencieschopnosť priemyslu ako takého. Celé to musíme vnímať ešte viac kľúčovo. Čiže otázka je, aké stimuly môžeme e, z úrovne Európskej únie ponúknuť, aby tieto ciele účelovosti boli dosiahnuté. Znovu narážam na metodológiu, ktorá je dôležitá a práve preto bude musieť komisia tieto ciele dodať čo možno najrychlejšie, aby sme túto eficienciu zabezpečili. Musím sa takisto pýtať, alebo spýtať, aby sme prostredníctvom dane nenarušili nejakú schopnosť a chceme zdaňovať zdroje. Musí to potom byť vyvážené. Na druhej strane kupná sila je hlavným elementom, na ktorý musíme sa sústrediť a z ktorého musíme vychádzať. Týka sa to nielen Európskej únie, ale celého sveta. Čiže pokiaľ ide o zdaňovanie, povieme na jednej strane chceme zvýšiť kúpnu silu. Chceme zlepšiť aj investičnú silu v jednotlivých podnikoch, preto je vlastne kľúčový vlastný kapitál. Ale pokiaľ ide o dane, tam človek musí byť vždy opatrný, aby sme nezaťažili, ale práve naopak pomohli. Ja by som ešte dal slovo pánovi Kuzigovi za komisiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi a výboru za podporu stratégie komisie. Sú tu tri body, to znamená prístup k súrovinám mimo Európskej únie, v rámci Európskej únie a efektivita, pokiaľ ide o využitie a recykláciu, to znamená nahrádzovanie to je takisto dôležité. Takže tri poznámky. Výzva k partnerstvu pre inováciu. Toto samozrejme berieme do úvahy, prípravy už sú tu, avšak rozhodnutie zo strany komisie ešte nemáme, ale snažíme sa na tom pracovať. Pokiaľ ide o prístup k surovinám v rámci EÚ, už tu odznelo, že viacero kompetencií súvisí priamo s členskými štátmi a tu ide o, konkré- o konkrétnu úroveň rozvoja daného členského štátu. My sa snažíme podporiť členské štáty, pokiaľ ide o aplikáciu osvedčených postupov, ale veľa závisí od ich dobrej vôle uberať sa práve touto cestou. To znamená zjednodušovať takéto procedúry bez nejakých extra legislatívnych zmien. A posledný bod, ktorý sa týka Afriky, áno, sústredíme sa, myslíme, hľadáme riešenie win-win. A v prvej zmluve s Európskou úniou sú tu kooperačné smery, ktoré sú zamerané na investície, na postupy, ktoré nie sú neokolonialistické. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa možno vrátim k niektorým tým bodom, ktoré tu odzneli, ale predsa len by som sa chcel najprv poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam za zaujímavé pripomienky, či už pozitívne alebo kritické. Myslím si, že tak že máme určitú platformu k, k budúcej zhode alebo dohode to, čo ste tu povedali, pán Panajotov, pokiaľ ide o dlhodobú závislosť od, Čín, od Číny, to nie som si tak celkom istý. Tie prognozy, ktoré ja poznám, tie poukazujú skôr na to, že Čína v rámci desiatich rokov sa stane importnou krajinou, pokiaľ ide o vzácne zeminy, pokiaľ sa pozrieme na e, nárast spotreby týchto súrovín. Takže e, myslím si, že by sme sa nemali spoliehať príliš na to, že Čína bude v takejto oblasti zásobovať naše potreby. Jednoducho musíme nájsť ďalšie zdroje. Máme teraz určitý prechodný časový priestor, ale bez Číny sa momentálne zaobidem. Pokiaľ ide o staré skládky, ktoré sa tu spomínali, viem, že priemysel v tejto oblasti už hľadá, veľmi intenzívne hľadá riešenie. Počíta sa tu zo kládkami odpadu z domácnosti, to by sa možno oplatilo recyklovať, ale potom sú tu ešte aj skládky, kde je skládky, kde sú čistokovy, tak tie by pravdepodobne boli ešte atraktívnejšie. Takže nielen komunálny odpad. A pokiaľ ide o dodávky surovín, to je to, čo aj spomenul pán Šimanský, myslím si, že Bezpečnosť dodávok docielime iba vtedy, ak budeme zosúľadovať stratégie dopytu a ponuky. Číňania si stanovili, pokiaľ ide o vzácne zeminy, zaujímavý cieľ, že o tretinu zredukujú spotrebu týchto vzácnych zemín, pretože jednoducho nevidia riešenie v tom, že by sa zásobovali iba zeminami, ktoré sa budú dovážať. Pardon, išlo to Japonsko. Spotrebu surovín v kontexte energie, to sa tu takisto spomenulo, považujem to za veľmi zaujímavú tému, pretože to ešte raz spomína výhody recyklácie, alebo pri, približuje z iného zorného uhla a na to by sme si mali teda posvietiť. Pán Benson tu spomínal Grónsko. To v súvislosti s arktickým priestorom a Varensovým morom bolo spomenuté aj v odseku 20 a som presvedčený o tom, že práve v tejto oblasti by sme mali mať aktívnu politiku o to viac, ak teda moje informácie sú v poriadku, že vidíme, že austrálsky aktéry v, v, začínajú kontaktovať Grónsko v tejto oblasti, takže nemali by nás predbehnúť. Tak zdieľam váš názor, že by sme nemali čakať nejako bokom a pozorovať, čo sa deje. Ale musíme brať do úvahy všetky problémy, ktoré s tým súvisia. Pokiaľ ide o znovu využívanie a recyklácie, to sa pýtala kolegyňa Markis. Myslím si, že sa dá, ak sa na to pozrieme systematicky, tak to znovu využitie vlastne pod termínom recyklácie, ale z praktických účelov je možno lepšie, ak sa to tam uvedie explicitne, pretože nie všetci to budú chápať v tomto zmysle, takže to tam ešte opravíme. A pokiaľ ide zákaz skládok, nie som si celkom istý, že či by sme sa to vôbec mali usilovať zo strany Európskej únie smerom nadol nejako pretláčať. Ja tendujem skôr k princípu subsidiarity a dobre, že mi to pripomenuli. Myslím si, že Európska únia, Európska rovina by jednoducho nemala byť príliš zaťažovaná eh, presúvaním tých kompetencií, ktoré v princípe subsidiarity vlastne patria jednotlivým členským štátom. Takže myslím si, že tu ide aj o otázku napríklad, či v Španielsku máme veľa oblastí, ktoré spadajú pod ochranu Natura 2000, či ich máme vyčleniť. To nie je otázka Európskej únie, ale španielskej politiky. A na záver by som ešte chcel povedať pánu Rybich, spomínali ste tu zdaňovanie e, surovín. Možno to niekoho prekvapilo, že som nespomínal alebo nenavrhal všeobecné zdaňovanie surovín. To úmyselne nerobím a neuvádzam, na to máme celú paletu koncepčných úvah a premis, ale myslím si, že pokiaľ ide o otázku zdaňovania a daní ako takých, musíme sa nad tým zamyslieť. Strategického hľadiska súhlasím s vami, že by sme nemali mať nemali začať debatu o zvyšovaní daní, to by skutočne nikto nepochopil, ale keď už hovoríme o daniach v tomto kontexte, alebo keď o tom teoretizujeme a ešte to prakticky chceme nejako uviezť do súvislosti, tak musíme jednoducho povedať, kde by sme potom to vyvážili na druhom konci tohto extrému. Ďakujem. To boli teda tie najdôležitejšie pripomienky, kde došlo k určitým kontroverzným názorom, ale myslím si, že nájdeme cestu jeden k druhému. Takže týmto našu diskusiu končíme. Pripomeniem vám ešte, že ten, kto chce pripomienky predložiť, máme 12. apríla termín. Takže tie stovky pozmeňujúcich návrhov môže byť do tejto Chceme sa staviť, či bude 500 alebo viac ako tisíc, pán predseda. Takže napíšte ich čo možno najviac, aby pán Butikofer mohol správne pracovať, hovorí pán predseda. Rečníci hovoria jeden cez druhého, strácame prehľad. Takže píšte ich čo možno najviac, hovorí pán predseda. Dôležitý je však termín, takže toho sa držíme. Potom máme stretnutie 12. a 13. apríla. Týmto vám ďakujem za účasť.